Good afternoon, everyone. Dobré popoludne prajem všetkým. If you would be so kind to take a seat. Mohli by ste sa prosím usadiť? Start um, the public hearing today. So welcome to the public. Vítajte na verejnom vypočutí o glyfosátoch. From toxic pesticides. This, uh... Táto iniciatíva by zozbierala milión pod overených podpisov Štvrtý je tá úspešná iniciatíva od vstupu do platnosti Lisabonskej dohody. Náš výbor potešením organizuje toto verejné vypočutie spolu s výborom pre petície, poľnohospodárským výborom a výbor pre rozvoj vidieka a tiež spolu s výborom ITRE. Cieľom dnešného vypočutia je organizátorom tejto iniciatívy poskytnúť platformu na verejné prezentovanie iniciatívy a na zapájanie sa do konštruktívnej rozpravy. Do konštruktívnej rozpravy členmi Európskeho parlamentu sme radi, že pán komisár Andriu Kautis, komisár pre zdravotníctvo a bezpečnosť potravín, prišiel na dnešný vypočutie a prispeje k diskusii medzi organizátorom organizátormi iniciatívy a poslancami Európskeho parlamentu. Glyfosát by sa mal zrušiť podľa tejto iniciatívy, mal by sa zmeniť vedecký postup a mali by sa znížiť povinné ciele redukcie na používanie pesticídov. Ako viete, Európsky parlament bol veľmi aktívny eh, v tejto problematike. V oktobri 31. Oktobra, 24. oktobra parlament namietol voči komisii ktorá chcela predlžiť licenciu na použitie glyfosátu na ďalších 10 rokov a žiadalo sa, aby bol glyfosát, e, aby sa prestal používať postupne do 15. decembra 2022. Ďalej, 11. oktobra sme mali spoločné vypočutie spolu s výborom pre poľnohospodárstvo, výborom AGRI, k tzv. Monsanto Papers, ku glyfosátu boli tam rozmanití zástupcovia priemyselných odvetví, akademickej obce a ďalší, ďalší aktéry. Hovorilo sa tu o vplyve glyfosátu a rizikovom posúdení tejto látky, posúdenie rizik tejto látky v USA a EÚ. E, ako bude vyzerať dnešné vypočutie? Najprv bude prezentácia iniciatívy európskych občanov. Pani Mika Leandro ju predniesie potom pán komisár Andrew Kajtis a pani Brandon Burns z Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Potom sa ozve vicepredseda výboru pre peti- petície Európskeho parlamentu. No, potom budú tri kolá. Každé sa bude venovať jednej z námietok. Sú tri. Zákaz glyfosátu, zmeny v využití pesticídu a vo vedeckej akom postupe, ktorým sa toto využitie posudzuje. A tretie, povinné ciele redukcie používania pesticídov. V každom v tomto kole eh, vysvetlím, ako presne sa bude postupovať. A bez ďalšieho odkladania dávam slovo pani Mika Leandro, ktorá zastupuje občianské aktivity. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Dobre popoludne všetkým prajem, všetkým v tejto miestnosti, ale aj všetkým občanom, ktorí cez e, vysielanie cez internet počúvajú toto zasadnutie. Som francúzska zástupkynia v Európskej občianskej iniciatíve Mika Leandro a chcela by som začať poďakovaním Európskemu parlamentu, najmä výborom pre životné prostredie, pre poľnohospodárstvo a pre petície, že tu dnes môžeme hovoriť o glyfosáte, ktorý je toxický a chceme tu ochraniť občanov pred, ich, pred jeho účinkami. Chcem uznať, že plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu prijalo uznesenie, že do roku 2022 sa má zakázať tento herbicíd. Je to o tom, že parlament berie vážne obavy občanov Občania hovoria však, že chcú zakázať používanie glyfosátu, že nechcú, aby sa licencia na jeho používanie obnovila, že by glyfosát mal byť odstranený z poľnohospodárskych systémov. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny IARC takisto sa zapája do týchto rozpráv a hovorí sa tu o povinných cieľoch redukcie pre používanie pesticídov. Máme tri námietky, ktoré tu boli spomenuté. Ja začnem tým, že budem hovoriť o Európskom rade bezpečnosti potravín EFSA. Glyfosát je nebezpečná látka. Prečo? Pretože existuje vedecký konsenzus o tom, že glyfosát je toxický. Aj e, agentúry, ktoré majú na starosti e, právne úpravy EÚ, sa zhodujú na tejto veci. Preto treba byť odbozretný. Takisto Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny VHO a ďalšie inštitúcie potvrdili, že e, glyfosát je karcinogén. Toxicita a karcinogenicita glyfosátu je alarmujúca, pretože sa našiel v mnohých potravinách, v chlebe, v potravinách pre deti a už koluje aj v našich telách. Väčšina Európanov, keby išli na test moču, tak by sa v ich moči našiel glyfosát. Navyše, je to pesticád, pesticid, ktorý vedie k degradácii ekosystémov v Európe, má negatívny dopad na biodiverzitu a ten, tento fakt uznali aj agentúry, ktoré tvoria právne normy v Európskej únii. Ďalej, chceme reformu schvaľovania, vedeckého schvaľovania používania pesticídu. To je tá druhá námietka. Preto? Prečo? Pretože e, glyfosát je symbolom toho, čo je nesprávne pri týchto postupoch. Chceme zabezpečiť, aby posudzovanie rizika bolo objektívne, transparentné a nezávislé. To vyžaduje európska legislatíva pre pesticídy. Pri glyfosáte sa stalo to, čo s mnohými pesticídmi predtým a stane sa to opäť, ak teraz sa neuchopíme iniciatívy, nechopíme iniciatívy a nezmeníme to. Chceli by sme, aby EÚ stanovilo povinné ciele redukcie používania pesticídov pre všetky členské štáty EÚ, aby tu bolo niečo aj do budúcnosti. Prečo je tento cieľ, táto tretia námietka pre nás dôležitá? Dnes e, tu máme smernicu o trvalo, e, trvalom využívaní pesticídov, ktoré sa majú používať len vtedy, keď všetky iné metódy zlyhajú a treba stanoviť konkrétne opatrenie, ako redukovať používanie pesticidov a herbicidov, ale členské štáty neimplementujú túto smernicu náležitým spôsobom a Európska komisia ešte stále nevyhodnotila jej účinky. Apelujeme na to, aby táto smernica naozaj stanovila povinné ciele a podporné opatrenia pre poľnohospodárov, aby sa znížilo skutočne aj v praxi používanie pesticidov. Je to dôležité, pretože okrem glyfosátu existuje viac ako 500 ďalších látok, ktoré sú povolené v EÚ. A keď tieto toxické pesticídy sa stiahnu z trhu, chemický priemysel je veľmi rýchly v tom, že ich nahradí inými látkami, ktoré sú tiež chemické a toxické. Tieto pesticídy môžu ovplyvniť všetky organizmy a prostredie, v ktorých organizmy žijú, potenciálne závažnými ekologickými dopadmi zásadné ekosystémy, ktoré obsahujú napríklad hnojenie opeľovanie, prírodné procesy, udržovanie škodcov pod kontrolou a podobné e, ohrozujú tieto procesy. Takže toto sú tri námietky a 1,3 milióna občanov sa postavilo za, za ne. Európska iniciatíva občanov teda zozbierala požadované množstvo podpisov za menej ako 5 mesiacov. Menej ako 5 mesiacov. Takéto niečo sa doteraz nikdy nestalo. Je to skutočný rekord. Bolo možné e, v minulosti utvoriť koalíciu vyše 100 občianských e, aktivít. Sú to rôzne skupiny, mimovládky a aktéry, ktoré sa venujú životnému prostrediu a súvisiacim záležitostiam. Ale občania samotní sú v centre diania a oni boli tým hnacím motorom. Bez zaangažovania sa občanov by sa toto nepodarilo. 250 tisíc podpisov sa ľudia získali v parkoch, v školách, v obchodoch. Občania išli po uliciach od domu k domu vo vidie, na vidieku a zozbierali podpisy. A preto vám chcem ukázať aj obrazovo, ako vyzeralo zbieranie podpisov proti e, glyfosátu. Vidíte, že je za nimi mnoho práce a úspech ukazuje, že európsky občania chcú, aby sa konalo, najmä pri glyfosáte, ale aj všeobecne pri pesticídoch. Európsky občania vkladajú dôveru do európskych inštitúcií a nástroj Európska iniciatíva občanov je niečo, čo si zvolili a preto to musíme brať vážne. Európsky občania sa obávajú, majú starosť a je to legitímna starosť legitímna obava. Európska verejnosť sa vyjadrila prostredníctvom svojich parlamentov prost- cez ECR a cez mnohé e, prejavy verejnej mienky, ktoré všetky ukázali, že ľudia si neželajú používanie glyfosátu. Európska politika by mala preukázať väčší štandard pri demokratickej správe väčší verejných, veci verejných a glyfosát by mal takisto plniť isté normy, štandardy. Od roku 2016, keď sa licencia predložila, bez kvalifikovanej e, väčšiny sa občania aktivizovali a ich hlas bol počuť až v chodbách Bruselu, inštitúcií v Bruseli. Teraz apelujeme na tú najvyššiu možnú úroveň prostredníctvom Európskej iniciatívy občanov. Avšak napriek e, úspechu, ktorý sme dosiahli týmto nástrojom, komisia nezmenila svoj prístup k tejto veci ani nenašla akceptovateľné riešenie. Členské štáty čoraz viac odmietajú glyfosát a komisia má príležitosť preukázať to, že sa postaví na čelo a naozaj vybojuje zákaz glyfosátu. To chcú európsky občania, to žiadajú politické rozhodnutia, napríklad ako to vo veci glyfosátu, si vyžadujú vizionárov, ktorí sa postavia na čelo bežných európskych občanov a odhodia nabok eh, hrozby multinárodných korporácií, peniaze aj moc. Európa zúfalo potrebuje takýchto vizionárov, aby sme mali budúcnosť bez pesticídov a chemických látok, od ktorých sme už závisli. Jasné, že aplikovanie pesticídu je ľahké, jednoduché a potrebujeme spolupracovať na európskej úrovni e, v súčinnosti s členskými štátmi, aby sme poľnohospodárov podporili v tomto zákaze a aby sa našli naozaj životaschopné alternatívne riešenia, ktoré budú dostupné pre poľnohospodárov. Ale kľúčom je to, že riešenie už existuje. Sú európsky poľnohospodári, ktoré, ktorí pestujú plodiny bez glyfosátu, bez pesticídov, v realite e, nie sme až takí vzdialení od budúcnosti, ktorá, e, v ktorej sa nebudú vôbec vyskytovať pesticídy, pesticídy a takto môžeme dosiahnuť lepšiu budúcnosť pre všetkých. V roku 2009 sa Európa rozhodla prijať najochraniteľskejšiu legislatívu proti pesticídom vo svete. Európsky parlament, Európska komisia a kvalifikovaná väčšina členských štátov EÚ sa podpísali pod tento e, legitímny zákon a európsky občania očakávajú, že táto modelová legislatíva bude aplikovaná v praxi a v súčasnosti nie je. Prípad glyfosátu demonstruje, že dve eh, hlavné, dva hlavné výdobytky tejto legislatívy sa jednoducho neprijali v praxi a to je nezávislé posúdenie vedeckej literatúry a posudzovanie nebezpečenstva a rizika. Európa stráca zo zreteľa smer, ktorým sa vydala v oblasti glyfosátu a pesticídov. A toto je posledný alarm, ktorý tu znie teraz zo strany občanov, ktorí chcú vyhrať nad multinárodnými korporáciami. Je to skutočná príležitosť postaviť sa na cestu trvalo udržateľnej budúcnosti v poľnohospodárstve bez toxických pesticídov. Rada by som ukončila krátkým citátom od jedného francúzského občana, Dostali sme mnohé citáty, ale som si vybrala iba jeden. Od, odklad. Treba prijať dnes odvážne rozhodnutia a to je vynikajúca príležitosť pre európske inštitúcie priblížiť sa k občanom, ktorí sú tak často obeťami eh, lobby Treba jednoducho urobiť tú správnu vec. Je to vaša príležitosť, chopte sa jej. Ďakujem pekne za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme vám. A teraz si vyjadre, vypočujeme pána komisára Andriu Kautisa. Máte slovo na 5 minút, nech sa páči. Uh, honorable, uh, of... Ďakujem vám, vážená pani predsedníčka, ďalší predsedovi ďalších výborov, dámy a páni. Toto stretnutie je druhou príležitosťou formálne diskusie o tejto iniciatíve európskych občanov k, ku glikosátu a jeho zákazu ochrana pred toxickými e, pesticídmi. E, otvárame výmenu názorov medzi organizátormi a komisiou. E, už minulý mesiac, e, 25. oktobra, sa uskutočnila výmena. Ide o o silnejšie eh, intencie eh, z tých eh, zúčastnených výborov. Výboru ITRE, ENVY a PETI, ako i Európsky výbor ECOSOC. Najprv chcem poďakovať organizátorom za proaktívne zorganizovanie výkon svojich práv, ktoré im zaručuje Lisabonská zmluva ak majú obavy a e, záujmy. Verím, že takýto aktívny prístup môže len podporiť vzájomné chápanie v citlivých otázkach a prispieť k lepšiemu definovaniu budúcich e, projektov. Komisia preto víta mobilizáciu európskych občanov, pokiaľ ide o tému pesticídov v EÚ. Rád by som vyzdvihol, že sú tu tri ciele, tri ciele tejto iniciatívy a nie, nejde tu o jedno rozhodnutie, skôr ide o širšie otázky týkajúce sa politík EÚ v oblasti pesticídov a spôsob, akým sa v, na pôde EÚ evalujú pesticídy. Nebudú nikdy tému, ktorá by vyhrávala súťaže krásy a určite nebudú e, na prvých miestach rebríčkov popularity. V každom prípade však zohrávajú dôležitú úlohu zabezpečovania dostatočného množstva potravín. Polnospodári musia bojovať proti chorobám, aby sme znížili, alebo dokon, ktoré by mohli znížiť, alebo dokonca úplne zničiť polnohospodárskú produkciu. Napríklad v čase, keď boli obrovské hlady, e, e, hladomor napríklad v Írsku, E, kedy nebolo zemiakov, mohli by, vtedy boli by bývalí pesticídy, zachránili množstvo životov. I dodnes existujú a zaslúžujú, e, alebo teda prináleží sem dôležitá miera starostlivosti, dopady na životné prostredie. E, sme tu svetkami silný, silných želaní v spoločnosti smerom k zelenejšej E, forme výroby potravín. Ako asi viete, mnohé opatrenia sú k dispozícii v terajšej polnohospodárskej politike, SPP. Je tu podpora organických e, polnohospodárstiev, rôzne pol, e, ekologické opatrenia, zozeleňovanie a mnohé výskumné projekty si tu zaslúhujú podporu. Ak musí, chceme hľadať cestu k odolnejšej e, výrobe, ktorá lepšie zodpovedá výzvam budúcnosti, potrebujeme čo najlepšie využitie všetkých disponibilných nástrojov. Podľa mňa integrované manažmentie pesticídov by malo byť dôležitým e, aspektom budúcich modelov pro výroby potravín. Pokiaľ ide o obsah iniciatívy, chcem jasne naznačiť, že komisia nie je jediným aktor, aktérom v regulačnom systéme pri schvaľovaní pesticídov. A vy dobre viete, že členské krajiny zohľávajú kľúčovú úlohu pri schvaľovaní a potvrdzovaní e, e, týchto látok. A preto by sa mali e, považovať za rovnocenných partnerov v schvaľovaní. Rozhodnutie pracovnej skupiny na schváľovanie na úrovni EÚ, schváľovanie produktov, ktoré obsahujú e, tieto látky na úrovni členských krajín, je princípom subsidiarity. Rozdiely v environmentálnych podmienkach členských krajín a krajín sa musia zohľadniť. Táto iniciatíva sa teda neopiera len o komisiu, ale i o členské krajiny vzhľadom na to, že tu si s členskými krajinami kompetencie delíme. Na záver dôležitá poznámka. V e, dôsledku chceme rovnaký výsledok, chceme rovnaký cieľ. Bezpečné potraviny vyrobené e, udržateľným, etickým spôsobom, ekologickým spôsobom s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie či zdravie. To je predsa E, vec, ktorá je logická. Potrebujeme partnerstvo pre verejné zdravie, je to sociálna zodpovednosť a toto dlhujeme nám samotným i budúcim generáciám, aby sme sa postavili týchto výzvam. Ďalej treba zdôrazniť, že treba minimalizovať rizika, treba e, vytvárať menej agresívne a škodlivé alternatívy a na to využiť každú možnosť. Komisia je tu veľmi aktívna, e, činí tak po dlhé roky, e, konala vlastne v plnom súlade s legislatívnym rámcom, pokiaľ ide o e, takéto výrobky. Je tu potenciál pre veľké zníženie rizík ktoré vyplývajú z nadmerného využívania či zneužívania pesticídov. Je to v našich rukách. Správa komisie k smernici o trvalo udržateľnom využití e, pesticídov ukazuje, kde kroky sú potrebné. Ukazujú sa to rôzne možné implementácie e, e, smernice. Členské krajiny môžu robiť viac, vrátane zvýšeného informovania a osvety voči verejnosti, minimálne využitie v citlivých oblastiach, e, napríklad v blízkosti škôl. Treba sa zamerať na e, použitie e, integrovaných techník manažovania chorôb. Musíme pracovať vo všetkých členských krajinách. Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa na plodnú a, a informatívnu spoluprácu. Ďakujeme vám. Teraz tu máme prezentáciu zástupcu ECOSOKu, pán Brandenbös, ktorý má na, e, čas a priestor na dve minúty. ECOSOK vznikol na základe Ríms, e, z, rímskej zmluvy. Ide o zastúpenie zamestnávateľov, mimovládiek, odborov i my máme e, odborníkov, ktorí sa zaoberajú e, rozvojom polnospodárstva a vidieka. Ja chcem povedať, že my sme presvedčení, že tento koncept je veľmi dôležitý. Mali by tu byť viaceré možnosti e, výmeny názorov s občianskou spoločnosťou. Preto vítame návrh komisie z septembra k pravidlám, ktoré teraz pripravujú i stanovisko. Pokiaľ ide občanmi e, a komisiou, je tu dôležité vytvoriť fórum, kde, kde ide, môžu byť prezentované iniciatívy e, občanov. Hoci tu nie je oficiálny názor na e, glyfosát, zorganizovali sme rozpravu pre, v našom výbore pre polnospodárstvo s zainteresovanými Ďalej potom zástupcovia občanskej iniciatívy nám odprezentovali e, svoje názory na plnohodnotnom zasadnutí e, našeho pléna, kde tieto témy sa plnohodnotne diskutovali. Primárne možno povedať, že sa nedosiahol konsenzus zo strany zástupcov občianskej spoločnosti, či možno z, e, z zakázať glyfosát. Boli tu veľmi rozmanité názory. Vlastne táto občianská iniciatíva odzrkadluje e, našu spoločnosť. Ak by som mal vysvetliť e, tú rozpravu, tak by som to zhrnul tak, že nikto nechce nezdravé e, chemikálie. Je tiež zjavné, že politici sú v veľmi zložitej situácii, kde e, rôzne akademické štúdie dospievajú k protichodným názorom. Tiež sú to obavy, pokiaľ ide o to, čo sa javí ako e, obrovská moc nadnárodných spoločností a environmentálnych skupín, kde sú riešenia, ktoré nie sú na prospech tejto rozpravy. Mali sme tu vychádzať len z faktov a dôkazov a nie z emócií či zavádzajúcich informácií. Chcem poďakovať e, za túto možnosť e, vysloviť naše závery. Teraz za výbor Pety, pán podpredseda, pán Čáky, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, v mene pre e, výbor pre petície ma teší, že môžem povedať, že náš výbor víta túto rozpravu k terajšej iniciatíve občanov, k tejto dôležitej téme. Ako podpredseda Pety ma teší, že vidím, že ďalšiu e, regionálnu štádu, štá, ďalšie štádium tohto, tohto procesu vo forme tohto vypočutia, ako sme videli za minulé roky v rámci terajšieho nariadenia o, o e, európskych iniciatív a občanov. Nie je vždy ľahké zozbierať podpisy a dostať sa až do tohto štádia pre občanov. Je dôležité e, zdôrazniť, že rám, e, právny rámec PETI, alebo teda právny rámec e, iniciatívy, e, obč, e, občanských iniciatív e, sa reviduje na pôde e, komisie. Parlament smeruje k tomu, aby alebo je toho názoru, že táto európska e, iniciatíva občanov by mala byť viac priblížená občanom, bližšia občanom. A v neposlednej miere by som chcel vyzdvihnúť skutočnosť, že e, až do tejto chvíle sme dostali množstvo petícií k tejto téme. E, zákaz alebo obmedzenie použitia glyfosátu. A to ukazuje, že táto téma je naozaj veľmi dôležitá pre mnohých občanov eh, v EÚ. Z tohoto dôvodu Peti víta dnešné vypočutie ako príležitosť na prehlbenie rozpravy s cieľom nájsť riešenie, ktoré sa bude riadiť potrebami občanov. Teší ma, alebo rád by som, kolegovia, vám eh, poprijal veľmi úspešný dnešný dialog. Ďakujem vám. Toľko e, úvodné stanoviska. Ďakujem. A teraz E, e, sa pozrieme na jednotlivé ciele iniciatívy v oddelených e, blokoch. Začneme prezentáciou cieľa zástupcom výboru. Potom budú poslanci klásť otázky, odpovede ďalej zo strany výborov a komisie a potom závery. Toto viac či menej je štruktúra dnešného stretnutia. Kolegov by som poprosila, aby sa držali vymedzeného času. Dve minúty na otázku. V prvom kole e, budeme hovoriť o, o cieli, teda zákazu glyfosatu. Najprv bude hovoriť pani Achterberg, Franciska Achterberg, e, zastupujúca výbor občanov a bude po 5 minút, po, počas 5 minút prezentovať tento cieľ. Um, Ďakujem za pozvanie a za túto možnosť tu v Európskom parlamente mať možnosť vystúpiť. Oh, that is my microphone, is it? Oh, that's easier. Toto je môj mikrofón, úloha je to ľahšia. Um, so i would like to, uh... Ak sa objaví naša prezentácia, rada by som odprezentovala náš prvý cieľ. We have to bring the technical team into <laughs> our hearing. Asi budeme potrebovať sem povolať tým technikov. Meantime, Chcela by som poďakovať za také eh, pohotové zorganizovanie tohto vypočutia. E, že môžeme hovoriť už teraz, predtým, než sa e, za, záväzne rozhodne o glyfosáte. Pokiaľ ide o toto prvý cieľ, zákaz glyfosátu, chcem len zopakovať dôvody, prečo občania žiadajú tento zákaz. Poprvé, glyfosát spôsobuje hrozné ekologické škody. Je e, zacielený na zabíjanie všetkých Eh, rastlín bez výberu a je toxický voči ďalším eh, druhom eh, rôzne typy plazov, pavúkov, akvatických vodných organizmov a toxickosť glyfosátu a tiež ďalšie dopady na životné prostredie z neho robia naozaj zabijáka v rukách svojich výrobcov. Po druhé, glyfosát tiež je vážnou hrozbou pre zdravie ľudí. Bol klasifikovaný ako pravdepodobná príčina e, rakoviny zo strany e, agentúry pre e, rakovinu Svetovej, obchod, Svetovej zdravotníckej organizácie. Takisto údaje hovoria o ďalších možných dôvodoch interferencia, pokiaľ ide o sexuálny rozvoj a reproduktívne zdravie, neurotoxicitu a ďalšie. Zákonodarstvo EÚ k pesticídom hovorí o tom, že pesticídy schválené v EÚ by nemali mať žiadne nepriateľné dopady na životné prostredie ani škodlivé dopady na ľudské zdravie, vrátane zdravia zraniteľných e, skupín obyvateľstva. Sem osobitne patrí to, že by to nemali byť látky, ktoré môžu spôsobiť rakovinu na základe rovnakých e, kritérií, ako používa IARC. E, posudzovania rizik zo strany FC potvrdzujú dlhodobé rizika pre cicavce a vtáctvo. To, e, to znamená, že vysoké riziko sa plne nepotvrdilo, ale nemožno ho vylúčiť, to je, ten, to je tá odbočka. Ale EFSA dodatočne dodáva, že je tu nedostatok dôkazov, pre, na, pre, pokiaľ ide o prepojenie alebo súvislosť s karcinogénnosťou. Toto posudzovanie rizik však je uh, veľmi vágne. Uh, nie je dobre podložené. Posudzovanie rizik pre zdravie, ktoré sa uh, najprv naznačilo zo strany nemeckej agentúry BFR, uh, sa opiera e, o prieskumy, ktoré sponzorujú zástupcovia e, e, pre priemyslu, napríklad niektoré z nich zo strany Monsanto. Pokiaľ ide o neuverejnené štúdie zo strany priemyslu, ktoré využila EÚ a nie IARC, tak sme videli, že odborníci EÚ neposudili všetky údaje, ktoré sú v týchto štúdiách zo strany priemyslu, ale do veľkej domiery miery sa opreli a spolahli na vlastné interpretácie predstaviteľov priemyslu k týmto údajom. Výsledkom bolo to, že dôležité zistenia e, boli vynechané zo strany hodnotenia ECAS či EFSA a, a agentúry to vlastne i pripustili. Pokiaľ ide o zverejnené štúdie, e sme svedkami z toho, že odborníci EÚ jednoducho len skopírovali evaluáciu zo strany priemyslu do správy EÚ a nie je tu náznak nezávislého posudzovania týchto štúdií zo strany orgánov EÚ. E, záverom možno povedať, že v mene viac ako milióna e, Európánov kladieme otázku komisii alebo žiadame komisiu, aby navrhla zákaz glyfosátu. Komisia tu nie je osamela pri navrhovaní, ale vieme, že nástrojom občanov je táto občanská iniciatíva a žiadame teda, aby komisia mohla a e, žiadala o tento zákaz na základe environmentálnych rizík, ktoré boli zistené, ktoré uznala EFSA i ECA na základe E, tej e, vedeckej neistoty, pokiaľ ide o dopadoch na, dopady na zdravie, predovšetkým pokiaľ ide o prepojenie e, s rakovinou. Tu EÚ by mohla aplikovať princíp prevencie i ďalšie legitimné aspekty možno do, zapojiť do diskusie. My sme si nedokázali pri návrhovaní tohoto predstaviť, že veci by sa takto E, dostali do takéto miery. Žiadame však e, zodpovedných komisiu a parlament, aby e, preskúmali tie regulačné zlyhania pri posudzovaní rizik. Ďakujem. Veľmi pekne slovo majú teraz členovia parlamentu. Začnem s pani Ajuzo. Pripomínam, rečnícky čas je obmedzený na dve minúty. Sí, muchas gracias, muchas gracias, señor muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pán komisár. Ďakujem za zorganizovanie tohto vypočutia. Vy ste hovorili o tých podpisoch, ktoré sa zhromažďovali v mestách keď pôjdem e, do centra miest a budem hovoriť, že to e, škodí zdraviu, tak každý to samozrejme podpíše, ale boli ste aj u poľnohospodárov. Boli by vám povedali, že glyfosát je dôležitý e, pre poľnohospodárskú produkciu a vďaka nemu sa nemusí využívať zbytočná energia na E, zabíjanie škodcov. Takže tu sú rôzne e, inštancie. Máme tu veľa správ, rôzne vedecké agentúry v rámci EFSA, máme tu hodnotenie z USA, jeden nemecký inštitút e, takisto hodnotil rizika ministerstvo poľnohospodárstva v USA sa vyjadrilo. Nikto nepovedal, že táto látka je karcinogénna. A zaznelo tu, že je, to, že je to pravdepodobnosť pri zvieratách a nie e, u ľudí. Takže všetky tieto správy boli úplne transparentné. Jediná správa, ktorá nebola transparentná, je tá od EIC. A Charles e, Jameson z EIC povedal, že pri prvých návrhoch, ktoré ste mali, eh, tu boli eh, správy, kde sa hovorilo, že glyfosát nie je karcinogénny a táto časť bola vyňatá. Mohli by ste sa k tomu eh, vyjadriť, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí od glyfosátu závisia. Čo máte proti Monsantu? neboli by sme tam, kde sme, keby sa nebol zaviedol pred 40 rokmi na trh. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má teraz pani Dali. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem Európskom parlamentu za to, že nám dáva túto príležitosť. Ďakujem tiež eh, zástupcom eh, tejto občianskej iniciatívy, je to zaujímavé, pretože e, tu vidíte parlament s e, odlišnými e, pohľadmi. Ja zastupujem socialistov a demokratov v Európskom parlamente vo výbore pre životné prostredie, ako ste už spomenuli. Tiež poznáte uznesenie Európskeho parlamentu z minulého mesiaca, kedy sme povedali, že nesúhlasíme s názorom Európskej komisie obnoviť predlženie povolenia pre glyfosát na 10 rokov Hovoríme eh, o lehote do roku 2022 a takisto hovoríme o okamžitom zakázaní pre neprofesionálnych používateľov, pre verejné eh, záhrady a parky, ale hovoríme o povolení pre poľnohospodárov, pretože chápeme, že farmári a priemysel potrebujú čas na to, aby sa adaptovali na túto zmenu. A zdieľame obavy, ktoré máte, pokiaľ ide napríklad nedostatok transparentnosti, e Eh, pochybnosti ohľadom eh, dostatočných eh, vedeckých dôkazov a podobne. Pokiaľ ide o riziko pre zdravie, sú tu, nie, je tu dostatočná vedecká evaluácia a kopírovanie vlastne, správ toto naozaj predstavuje skutočné obavy a nie len pre občanov, ale aj pre určitých eh, členov tohto eh, parlamentu. Ale chcem sa sústrediť na to, čo žiadate, pretože vy žiadate zákaz glyfosátu, ale zároveň eh, pripúšťate, že priemysel ich rýchlo nahradí inými látkami alebo inými toxickými látkami. Takže pýtam sa, že čo napokon chcete dosiahnuť, pretože ak sa glyfosát zakáže, ak e, nebudem mať e, vhodný proces e, vedeckej evaluácie a túto látku nahradia iné toxické látky, tak sa pýtam, aké sú vaše dlhodobé plány, pokiaľ ide o tieto látky a ako navrhujete regulovať produkciu a uplatňovanie mimo EÚ keďže e, členské štáty ešte stále budú môcť e, importovať túto látku z zahraničia. Ďakujem, pani Gerling. Ďakujem, srdečne vítam e, členov tohto výboru. Chcem vám položiť pár otázok. Poprvé, uvedomujete si, že štúdia EASC ktorú spomínate, nerešpektuje požiadavky e, vedeckých e, e, dôkazov. EK, ale ostatné organizácie, aj teda VHO, patria k tým, ktorí nesúhlasia že glyfosát je karcinogénny. Nesúhlasia. Preto prečo trváte na eh, tomto predpoklade, že karcinogénny je. A ďalej hovoríte, že keď sa eh, urobia testy, tak ľuďom v urine eh, sa nájde látka glyfosát. Potrebujeme tu mať proporčnosť. Spôsoby merania dnes sú také presné, že nájdete všeličo v ľudskom moči a jednoducho je to nepromočné, e, takéto vyjadrenie urobiť bez toho, aby ste spomenuli aj určité e, číselné konkrétne hodnoty, inak je to nezodpovedné. A táto iniciatíva si vyžiadala obrovské úsilie Takže e, čo e, dosiahnuť ľudí 1,3 e, milióna, ja nechcem ich očierňovať. Mnohí z nich majú veľké obavy, prečo by nemali, keďže je tu veľká miera nesprávnych informácií. Nemyslíte si, že toto je e, malé e, číslo, je to naozaj len e, veľ, veľmi malý podiel európskeho obyvateľstva. A prečo si myslíte, že aj zvyšok si myslí to isté? Mohli by ste sa prosím vyjadriť a lepšie popísať, čo podľa vás je zodpovedné? Ďakujem. Pán Hojtema, ďakujem za túto občanskú iniciatívu. Vždy je dobré dozvedieť sa, aké názory panujú medzi našimi voličmi. A tiež si myslím, že to zdôrazňuje, že áno, samozrejme, každý by chcel eh, znížiť eh, podiel eh, chemikálií, ktoré sa využívajú v poľnohospodárstve. Mali by sme tu mať udržateľné používanie týchto látok, používať ich naozaj iba, keď je to nutné. A toto je prepojené s možnou otázkou Zakázanie týchto chemikálií je naozaj snou odpoveďou pre transformáciu nášho poľnohospodárskeho e, systému s cieľom znížiť e, používanie e, chemikálií. V ňom ak nič, nevyrieši sa všetko, keď sa zakáže glyfosát. Mali by sme skôr diskutovať naozaj o skutočnej transformácii nášho systému poľnohospodárstva, aby sme boli menej závislí, aby sme tu mali lepšie, menej rizikové alternatívy. Takže uh, myslím si, že v celej tejto diskusii uh, tu vlastne vyvstávajú um, vyvstáva také premiešanie dvoch uh, diskusí súvisiacich uh, s touto témou. Ja si myslím, že my politici Ehm, nie sme experti a teda primárne by sme sa nemali k tomuto vyjadrovať. Na to máme na európskej úrovni systém, ktorý by mal eh, zhodnocovať eh, tieto chemikálie. Máme eh, v našej legislatíve jasné kritéria, ak je to keď mali by sme to zakázať, ak nie, tak nie sú žiadne argumenty proti povoleniu. A potom ďalšia diskusia, ktorá je dôležitá, tá súvisí s udržateľným používaním týchto chemikálií. A tu by sme, myslím, e, mali viac diskutovať. Nepostačí len túto konkrétnu látku zakázať. Ako hovorí aj EKAF, sa e, nie je karcinogénna. Takže neviem, či diskutujeme e, o tej správnej e, téme a či tu vedieme tú správnu diskusiu aj pokiaľ ide o metódu. Thank you very much. Um, ja, ich möchte mich zuerst einmal... E, ďakujem pekne, hovorí pán Dorfman. E, chcem poďakovať aj iniciátorom. E, je dobré, že sa im podarilo vytvoriť túto iniciatívu. Ja sám som aktívny v zbieraní podpisov v prípade inej občianskej iniciatívy a viem teda, aké je to ťažké E, nemusíme tu diskutovať o tom, či 1 e, milión je to správne číslo alebo nie. My sme jednoducho sa zhodli svojom čas, e, svojho času na tomto čísle, takže mali by sme mm, iniciatívy v takomto objeme podpisov naozaj aj akceptovať. Uh, ide teraz o to, že by sme sa ne- nemali nechať ovplyvňovať verejnými kampaniami, ale vedeckými dôkazmi. Uh, Nemyslím si, že eh, povolovanie eh, eh, látok na ochranu rastlín v Európe by bolo povrchové. Pozrieme sa na to iba, aký malý počet bol povolený za posledné roky a čoraz väčší počet firiem jednoducho cúva z tohto poľa, pretože tam je veľmi komplikovaný, sú tam komplikované postupy E, nechcem k tomu hovoriť už bližšie k tomu ESS. E a táto štúdia nie je čisto iba objektívna, sú tam aj ťažkosti. Táto e, kampaň bola dosť povrchná. Pred dvoma rokmi v nemeckej televízii boli naozaj strašné obrázky o predčasne narodených fétoch a hovorilo sa, že je to kvôli glyfosátu. Neskôr e, sa povedalo, že za to bol zodpovedný vírus e, Zika. Ale už nikto e, neodvolal to, predča- to predchádzajúce vyjadrenie ohľadom glyfosátu. A jednoducho takto to nie je akceptovateľné. Her, herbicídy, keď sa dostanú do nejakej užitkovej rastliny, táto rastlina e, odumrie, preto sa nemôžu dostať do e, potraveného reťazca, reťazca. A preto moja otázka je, nemyslíte si, že tento parlament má zodpovednú pozíciu, keď e, žiadame aby sme vlastne v nasledujúcom období eh, hľadali intenzívne alternatívy pre glyfosát. Ďakujem, pán Andrew. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcel eh, poďakovať za túto občianskú iniciatívu, ktorá ukazuje, že európska demokracia žije a je reálna. Glyfosát je veľmi sporný a iniciatíva nám to ukazuje 1,3 milióna európskych občanov. už to nie sú všetci, ale nie je to ani pár, ktorí sa e, takto obracajú na politikov. A treba e, na to zareagovať po sporoch v USA a po e, dokumente Monsanto jednoducho si treba klasť otázky, či je to e, karcinogénna látka. Kalifornia v júli túto látku dala na zoznam e, karcinogénnych látok. Treba sa teda venovať tomu, prečo Argentína vo francúzskej tlači sa dalo čítať, pamätať, že na veľkých e, poliach e, sa e, tam rozprašoval glyfosát, čo vedie k mnohým chorobám vidieckého obyvateľstva. Takže treba naozaj postúpať zodpovedne. Úloha Európy vyzerá tak, že chceme ísť dobrým príkladom, aplikovať princíp obozretnosti Musíme reagovať na to, čo žiada 1,3 milióna obyvateľov. Je to sporná téma, glyfosát a mali by sme ju využiť ako šancu e, ukázať, že e, európske inštitúcie berú vážne občanov. Musíme do toho investovať, pretože sú tu naozaj e, možnosti na zmenu aktuálneho modelu ja by som chcela apelovať na komisiu, aby nás pritom podporovala. Mali by sme sa tomu venovať e, v najbližších rokoch. musíme sa snažiť priblížiť e, pravde. Ďakujem slovo má pani komis- e, Konečná, ďakujem pani predsedníčka, komisia. Ja chcem eh, hlavne poďakovať, poďakovať za túto iniciatívu, ktorá je jedným eh, kúštičkom mozaiky, eh, niečím, na čo už dlho v parlamente poukazujeme. Naše námietky o tom jasne svedčili a jediné, čo je obrovským problémom, je to, že to nikto nepočúva. Komisia dokonca ani nepočúva 9 členských štátov, ktoré chcú definitívne, skoncovať s glyfosátom Takže nediskutujeme iba o milión 300 e, tisíc občanov, ale o deviatich členských štátoch, ktoré v tom majú jasno. Komisia doteraz váha, mlčí, nepomáha Európsky parlament. Teraz pochybujeme už aj milión 300 tisíc ľudí. Myslím, že to by sme si nemali dovolovať. Ochrániť našich občanov pred akýmkoľvek podozrením je našou povinnosťou a ja nesúhlasím s tým, že Glyfosát nie je v potravinom reťazci, je to všade okolo a vieme o tom, pán kolega z Nemecka, aj vo vašom pive a v každej vzorke vášho piva je obsahnutý glyfosát, takže diskutujeme o tom, ako sa toho zbaviť. Je to niečo, čo nemôžeme pripustiť, aj keď by sme mali akékoľvek malé podozrenie, že tieto látky sú zdraviu škodlivé. Jedine, čo tu robíme, je, že ignorujeme fakty, a snažíme sa nájsť argumenty pre to, prečo to neurobiť. Ja by som bola rada, keby sme našli argumenty, prečo to robiť inak. Mám rovnakú otázku ako kolegovia. Máme dostatočné metódy na to, aby sme mohli pokryť celé spektrum a neumožnili niektorým nadnárodným korporáciám používať ešte horšie jedy? Ja si myslím, že máme. Máme e, ekologické poľnohospodárstvo, Konec koncov, e, pán komisár povedal, že v mnohých štátoch to už funguje dokazuje sa, že život existuje aj bez používania pesticídov v poľnohospodárstve, je iba na nás, aby sme dostatočne motivovali členské štáty, poľnohospodárov aj občanov, aby e, tak naozaj robili. Ja vám ďakujem za vašu iniciatívu. Je iba jednou z ďalších, ktoré dúfam už konečne otvoria oči. Ďakujem, pán Fronte, nech sa páči. Ďakujem, pán Fronte, nech sa páči. Ďakujem, pani eh, predsednička. Máme tu 1 300 000 podpisov. Máme tu aj prieskum, že 80 Európanov je silne proti používaniu glyfosátu. Na tomto sa zhodneme. Čím e, skôr sa e, ho sprostíme, tým bude lepšie. Mali by sme byť aj realistami. O 25 e, dní sa povolenie vyprší. Máme tu požiadavku úplného zakázania. Máme tu členské štáty, ktoré sa pozicionovali, nepozicionovali, členské štáty, ktoré dajú povolenie na 5 rokov je dôležité napísať poslednú e, kapitolu glyfosátu. Európska komisia rozhoduje, môže urobiť e, to, čo chce, to vieme, ale bolo by dobré e, uistiť sa, aby sa glyfosát už od určitého momentu naozaj nepoužíval. Určité politické síly tu naozaj vedome vytvárajú aj e, nesprávnu informovanosť e, a chaos ohľadom informácií, pokiaľ ide o povolenia. Skutočné e, aj krátke obnovenie by otvorilo scenár, kedy by glyfosát mohol byť povolený znova a znova a znova a znova. Ja osobne si myslím, že by sme mali so všetkými silami sa snažiť zamedziť aj či už len ročnému povoleniu, aby sme si tu nezablokovali e, naozaj definitívne e, skoncovanie s glyfosátom. Je to naozaj historický moment. E, nadnárodné spoločnosti len čakajú na to, aby mohli povedať, že sú martíri. Európsky parlament sa na poslednom pléne vyjadril Komisia sa môže tváriť, že to nepočuje, že nepočuje ani tých 1 300 tisíc e, európskych občanov, že nepočuje členské e, štáty, ktoré e, nie náhodou nedefinujú svoju pozíciu. Ďakujem, pán Poch. No. Ďakujem, vážený pán komisár, vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem všetkým za iniciatívy, kvôli ktorým sme tu. A je, všetko je to všetko dôležité v súčinnosti. Mám niekoľko otázok. Spomenulo sa tu, že Európsky parlament prijal uznesenie k tejto veci a pani Miriam Dali zopakovala, čo sa v ňom žiada, tak nebudem ja chcem sa jednoducho spýtať, bolo by pre vás priateľné e, pre európsku iniciatívu občanov dosiahnuť nevyhnutnú väčšinu a akceptovať kompromisy, ktoré sú nevyhnutné pri rokovaní v politickej arene. Ďalšia vec je karcinogenecita. Niekedy sa vznesú pochybnosti Pochybuje sa o veci, brali ste do úvahy aj ďalšie účinky glyfosátu. Bolo to pôvodne patentované ako antibiotikum, aj o tom treba hovoriť a nebolo sa, nehovorilo sa o tom počas procesu postupu získavania licencie. Takisto je to inhibitor životne dôležitých látok, ktoré sú v ľudských bunkách. Tieto ďalšie nežiaduce účinky glyfosátu ste tiež brali do úvahy, okrem karcinogenecity? Ďakujem. Pán Pedičíny má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Dnes je veľmi dôležitý deň, pretože zástupcovia občanov sú tu v parlamente z oči voči iným zástupcom e, občanov, tých, ktorí e, postavili na nohy túto dôležitú iniciatívu. Začníme od začiatku. E, boli tu dve vyjadrenia Európskej inštitúcií, ktoré sa spomenuli. Spomenula sa štúdia, podľa ktorej táto látka je pravdepodobne karcinogénna. EFSA a EK hovoria, že pravdepodobne nie je. Takže nikto nepovedal, že to určite nie je karcinogénna látka. Vychádzajme z tohto. A teda e, tu je zjavné, že tu je nedostatok vedeckých e, informácií a v tejto situácii komisia na 10 rokov navrhuje predlženie povolenia. Parlament je e, správne proti, ale toto je iba symbolická politická hodnota Parlament e, sa e, tiež zablokoval, e, pokiaľ ide a hovorí o najlepšom možnom kompromise. Ale aký je najlepší možný kompromis v prípade látky, ktorá pravdepodobne je karcinogénna? 7 je lepšie než 10 rokov, 5 rokov je lepších než 7. Občania si myslia, že EÚ je miesto, kde sa látka má zakázať, pokiaľ sa nepreukáže s istotou, že nie je karcinogénna. Preto sme navrhli pozmeňovací návrh e, týkajúci sa okamžitého zakázania glyfosátu v EÚ a chcem povedať tvorcom tejto iniciatívy, že náš pozmeňovací návrh nepodporila väčšina zástupcov ľudu tu v parlamente. Aký bol výsledok, že v treťom návrhu komisie sa už nehovorí o zákaze glyfosátu o 5 rokov, ako o tom hlasoval parlament, ale hovorí sa o obnovení na ďalších 5 rokov. Takže jedna vec je jasná. E, niektorí e, si tu zachovali e, čistý štít, iní vlastne sa snažia nerešpektovať eh, vôľu občanov. Pani Hazenkamp. Ďakujem. Pani predsedajúca, rada by som poďakovala zástupcom iniciatívy za zákaz glyfosátu v Európe masívna podpora 1,3 milióna občanov zo všetkých členských štátov eh, poukazuje na to, že je tu obrovská verejná podpora tohto zákazu. Nie je to len v mestách, ale aj na vidieku a žiadam komisiu, aby zaručila, že licencia na predlženie používania glyfosátu nebude predlžená, až kým sa priamo nepreskúma a nezváži iniciatíva občanov a kým nebudeme mať jasný obraz o tom, čo presne glyfosát spôsobuje. Nie je možné jednoducho zvrátiť vôľu a želania občanov Niektorí ani z komisie neprišli, aby si vypočuli, čo ich zastupci občanov chcú povedať. Podľa mňa to je škandál. Komisia chce neuveriteľne, nehorazne predlžiť e, licenciu na používanie glyfosátu, aj keď je táto látka škodlivá pre ľudí, pre zvieratá, pre rastliny. Jednoducho bez ohľadu na všetko. Ak komisia chce chrániť biodiverzitu pred chemikáliami, tak to má preukázať, alebo chce jednoducho chrániť chemický priemysel, nech sa to povie otvorene nahlas. Glyfosát je niečo, proti čomu je rastúci počet európskych občanov. Chcú buď jeho okamžitý zákaz, alebo postupné stiahovanie z trhu je to otrava pre životné prostredie, pre naše tela, pre naše potraviny. Mohla by som vás požiadať o niečo. Nedávno sa preukázalo, že glyfosát nie je len karcinogénny, ale je asi aj činný pri zhoršovaní antimikrobiálnej rezistencie. Bolo by teda možné úplne zakázať glyfosát od dneška, ak by to bolo možné? Slovo má pán Anio. Dúfam, že keď občania kladú tieto otázky, treba im pripomenúť, že áno, glyfosát pravdepodobne je karcinogénom podľa VHO, ale VHO zároveň hovorí, že aj strihať vlasy je karcinogénne, sedieť pred ohňom je karcinogénne, pracovať na nočné zmeny je karcinogénne a káva dokonca je závažnejším karcinogénom. Treba im to pripomenúť, že keď pijete kávu, nepijete glyfosát. Glyfosát je niečo, čo človek nedáva si do tela, nepije. Keď bola elektrina, e, vynájdená, takisto mala veľa nebezpečí pri sebe a keby ju boli vtedy zakázali, tak by sme dnes nemali elektrínu. Kde je aký dôkaz o škodlivosti na ľudské zdravie? 40 rokov sa pokúša e, niekto prísť takýmto dôkazom a občania nedokázali s takýmto občanom dôkazom prísť. Je tu však iná kategória občanov. Ja napríklad, zahradkár, poľnohospodári, oni sú vystavení tisíckrát vyššej koncentrácii glyfosátu než bežní ľudia, takže nie je absolútne dôkaz, že glyfosát má negatívny dopad na ľudské zdravie. Čo sa deje s glyfosátom, keď sa nikto na ňo nestiažuje a nestoja v rade títo polnohospodári na klinikách, že sú poškodení glyfosátom? Ako budeme e, bojovať proti burine? Ako budeme bojovať proti CO2? Mnohí z vás by chceli pozakazovať všetko, čo sa dá a ako potom bude fungovať poľnohospodárstvo oslabujeme štruktúru pôdy opakovaným obrábaním pôdy. Áno, to je pravda, aj zvyšujeme eróziu pôdy poľnohospodárstvom. Tisíce čajok idú za pluhom a jedia červíky, ktoré vyoráva pluh. Keby to bolo otravené, prečo by tam čajky niečo jedli? dovážame potraviny z celého sveta, aj z tých krajín, kde glyfosáty zakázané nie sú, tak o čo tu ide? Pani predsedajúca, tu ide o nenávisť voči Monsantu, voči viacnárodnej korporácii, ktorá už pred 20 rokmi dokázala, že e, o takéto nič nejde. Pani Oken, nech sa páči, máte slovo posledná v tomto kole. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Zastupujem výbor pre petície je to iniciatíva, e, ktorej tu teraz venujeme pozornosť, pretože aj vo výbore pre petície máme petíciu proti glyfosátom a dovolte mi, aby som tu prednesla postup a postoj výboru pre petície. Máme tu nedostatok transparentnosti, máme tu konflikt záujmov a pán Burns, keď ste urobili paralelu medzi veľkými podnikmi a mimovládkami, ktoré pracujú bez zisku a to, čo o Monsante sa preukázalo na súde v USA, to, čo tam priniesli ako dôkazy, vidíte, že veľké peniaze jednoducho fungujú v tejto celej kauze. Ja by som to neváhala nazvať úplatkárstvom. A teraz sú tu útoky voči komisie, VT, komisii a VTO. Predovšetkým, keď máme pochybnosti, treba volať po plnej transparentnosti a plná transparentnosť nie je, keď sedia ľudia za zatvorenými dverami mimo kamier. To nie je transparentnosť, keď títo ľudia rozhodujú. To je falošná transparentnosť. A naozaj, čo sa týka konfliktu záujmov, záujmov je to medzi EÚ a Európskym úradu bezpečnosti potravín EFSA Vidíme tu, ako peniaze prechádzajú z ručky do ručky a poľnohospodári ako doplatia na to, že sa nebude môcť používať glyfosát. Používajme ob- princíp obozretnosti, ale buďme aj entuziastickejší, aby sme presadili transparentné procesy pre parlament a pre každého, pre nezávislých vedcov, ktorí by mohli prispieť naozaj nezávislým spôsobom, aj finančne nezávislým spôsobom. Takí veci, ktorí s peniazmi súvisiacimi s glyfosatom nemajú nič dočinenia. A takisto európske inštitúcie by sa mali zapojiť do veci oveľa viac, ako je tomu teraz. Ďakujem. Ďakujeme vám. A teraz dostane slovo pani Achtenberg opäť na 15 minút. Odpovie na otázky, ktoré položili poslankyni a poslanci. Uh, thank you very much. Ďakujem za slovo, za pozbudzujúce poznámky zo strany niektorých poslancov, ale aj za kritické slova. Pokúsim sa všetky vziať na zreteľ. Je to veľa vecí, na ktoré treba odpovedať. Mám 40 minút? 15. 15, 1, 5, 15. Takže začala by som od konca pani, pán Agňo, ktorý nám pripomenul klasifikáciu, do ktorej spadá napríklad aj káva alebo nočné zmeny alebo všetky tie veci, ktoré spomenul a ktoré možno budú karcinogénne, ale tu treba naozaj to vidieť, ako to je. Poslanci nám pripomenuli mnohé rozličné spôsoby, akými sme vystavení glyfosátom. Nie nepijeme glyfosát, ale sme mu vystavení cez potraviny, cez nápoje, cez vodu 45 európskej pôdy je zamorenej glyfosátmi, takže asi ťažko sa dá vyhnúť glyfosátu. Ten sa našiel v mnohých, na mnohých miestach a aj keď ho nepijeme, sme mu vystavení. Hovoríte, že nie je dôvod, nie je dôkaz rakoviny u poľnohospodárov. Prepačte mi, ale to by som rada uviedla na správnu mieru. IARC, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, vyhlásila, že je limitovaný dôkaz o rakovinotvornosti u ľudí. Sú tu prípadové štúdie a mnohí zo skúmaných boli poľnohospodári. EFSA alebo ešte aj Monsanto často vyvrátili tieto štúdie ako nespoľahlivé. My však veríme, že aj keď je obmedzený dôkaz o škodlivosti na ľudské zdravie, ktoré, ktorý priniesla Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny IARC, treba ho brať do úvahy. K ďalším témam. Teraz zase začnem od prvého rečníka, to bude asi najjednoduchšie. Otázka pani Ajusu. Poľnohospodári pod podporujú zákaz glyfosátu, pretože glyfosát e, im prináša aj benefity, takže ho možno aj nepodporia. Ja chcem len pripomenúť, že sú rozličné organizácie poľnohospodárov v Európe. Niektoré z nich nechcú používať glyfosát, iné áno. Je tu limitovaný dôkaz o tom, že poľnohospodári môžu dostať rakovinu, ak sú vystavení glyfosátu. Takže tie organizácie poľnohospodárov, ktorí rozumejú, že táto látka musí byť odstavená, tí sa jednoducho postavili na čelo celého hnutia. Zákaz glyfosátu je odôvodnený podľa nich a oni už pochopili, čo to pre nás znamená. Ako môžu poľnohospodári postupne dosiahnuť vyradenie glyfosátu z používania. A my budeme veľmi radi, keď samotní poľnohospodári sa ozvu, pretože mnohé, mnohé z nich sa ozvali. Jedna organizácia vo Francúzsku, ďalšia v Nemecku, zdá sa mi, že aj v Španielsku, nie som si istá, ozvali sa proti glyfosátu. Poslanci nám pripomenuli aj ďalšie posúdenia rizika, ktoré boli vykonané na svete, nielen EFSA a ECHA, povedali, že je nedostatočný dôkaz karcinogenecity glyfosátu. Chcem vám však pripomenúť, prečo vkladáme e, dôveru do rúk Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny IARC. Vedecké agentúry majú naozaj prísne pravidlá a vedecké štandardy, ktoré musia dodržiavať. IARC pracuje s odborníkmi, ktorí sú naozaj erudovaní a vybraní, ktorých meno je známe a ktorí nemajú konflikt záujmov. Tieto pravidla sú naozaj veľmi, e, veľmi prísne a aj IARC pracuje s verejnými dátami a za túto rigoróznosť a nezávislosť IARC je veľmi vážený vo vedeckej komunite. V roku 2016 vyše 100 vedcov publikovalo podporu IARC za zistenia, ktoré IARC publikoval a to znamená, že možno protichodné zistenia majú zásadné nedostatky. Máme tu program monografií IARC ako taký a tento celý sa dostal zrazu, e, na ňoho sa útočí. Chcem vám pripomenúť, že chemický priemysel útočí na Medzinárodnú agentúru pre výskum rakoviny, ale IARC e, je zvyknutá na takéto kampane. Napríklad tabakový priemysel sa snažil vyvrátiť E, druhot, rakovinotvornosť druhotného fajčenia v roku 2004. E, IARK nepoteší niektorých a z toho by sa mohli poučiť niektoré agentúry EÚ. Tie by si mali vziať za svoje tieto vysoké štandardy a tie by mali riešiť konflikt záujmov týmto spôsobom, publikovať údaje. Máme tu vedecký mechanizmus európsky a tento už sa zaoberá len publikovanými dôkazmi. Nie všetci, nie všetkým sa páči to, čo sa deje, ale ide tu o to, ako získa dôveru a reputáciu medzi vedeckou komunitou aj medzi občanmi. Obviňovali nás, myslím, že dvaja rečníci tu v miestnosti, že to je tu iba o Monsante, že to je nič dočinenia to nemá s glyfosátmi, že to je o Monsante, o tom, tej organizácii, ktorá prvá patentovala glyfosát. Glyfosát sa vyrába v 20 firmách alebo viac ako 20, nie len Monsanto, tlačí na to, aby sa predlžila licencia na výrobu glyfosátu. Monsanto je jednoducho na čele tzv. Task Force pre glyfosát, ktorá tlačí na predlženie licencie a postavilo sa Monsanto do popredia tejto verejnej rozpravy, dokonca časti vedeckej obce. Videli sme v tzv. afére Monsanto Papers, ako to robia. Takže čo sa týka Monsanta, nie je až tak spojené s glyfosátom, ako by sa to zdalo. Sú tu aj iní výrobcovia. Čo chceme dosiahnuť? Pýta sa pani Dali, europoslankyňa zákaz glyfosátu. Pýta sa, že či nenahradia glyfosát iné, možno potenciálne toxickejšie látky na trhu. A čo sa dosiahne, ak naďalej dovážame glyfosát nie ako produkt, ale jeho zvyšky v dovážaných krmivách. Myslíme si, že Samozrejme nechceme, aby glyfosát bol nahradený iným herbicídom, rovnako toxickým, a nemyslíme si ani to, že čo sa teraz deje, e, skončí zle. Sme optimisticky a to má dve, dva dôvody. Jednoducho bez glyfosátu je možné pokračovať ďalej. Je to totálny herbicid. V Európe neexistuje žiadna podobná chemikália, ktorá by mohla nahradiť glyfosát v poľnohospodárstve, tak ako ho Monsanto vyrába. Vieme, že aj poľno, nielen poľnohospodári, ale aj súkromní občania alebo dokonca železnice a verejné organizácie používajú glyfosát. Konkurencia a vyjadril sa k tomu aj komisár pre um, súťaž, hospodárskú súťaž, glyfosát jednoducho musí byť obmedzený, jeho používanie musí byť obmedzené. Keď som povedala, že e, podobná chemikália nemôže e, zaujať jeho miesto, potvrdili z priemyslu, hovoria o tom, že by používali menej e, herbicídov a platili menej a to možno naplňa obávami chemický priemysel, preto tak stále sa držia tejto chemikálie alternatíva, a to sa ukázalo v tých e, projekciách, sú zmeny polnohospodárských postupov a to chemické spoločnosti nemôž, na tom nemôžu zarobiť. A druhý dôvod, ktorý ma vedie k optimizmu, že tu nebude e, rovnaké e, škody e, bez toho, že sme počuli tieto argumenty už predtým, keď EÚ čiastočne e, zakázala tri nikotinoidy, Vtedy sa povedalo, že zaujíma ich miesto iné chemikálie a že v končnom dôsledku včelstva budú trpieť rovnako. Dnes tu máme však nové údaje 2016 roku, ktoré ukazujú, že e, použitie týchto insekticídov e, u repky olejnej, to je jedna tá oblasť, ktorý sa dotýkalo, nezni, nezvy, nezvyšli sa masívne po tom čiastočnom zakázaní. Vo všeobecnosti údaje ukazujú, že tie nikotinoidy nenahrádzajú iné insekticídy, ktoré sme používali predtým, tzv. peritroidy. Tieto peritroidy nezaberajú ich miesto. Ich využitie je veľmi e, plošné, ide, e, zvyšuje sa, ale zostáva na jednej úrovni. V neposlednej, mierke, e, v neposlednej miere treba povedať, že polnospodári by nepočúvali, nepoužívali iné herbicídy. Vieme, že existujú aj iné. A to je jeden z dôvodov, prečo máme vlastne tri otázky v tejto, v tejto iniciatíve občanov. Kolegyňa eh, Angelika bude hovoriť nie len o znížení použitia herbicidov, ale všeobecne všetkých pesticídov. Sa mám pozrieť na otázku pani Görling. E, skutočnosť, že glyfosát sa našiel e, v moči, to je problematické. Prečo? Nož preto, pretože tie množstva síce sú malé, ale ukazuje to, že táto látka je v našich telách. Ak sa nemýli IARC a glyfosát je toxický, tak ako ukázali mnohé nezávislé štúdie, genotoxické, tak neexistuje nič také ako bezpečná hranica, bezpečná úroveň, pod ktorú glyfosát vlastne by mohol byť bezpečný. Bez na to, koľko je v našich e, telách. A skutočnosť, že máme len 0,3 e, e, populácie, pozrite sa na, na prieskumy, ktoré na úvod uvidla Mika, že 70 až 80 populácie, ktorá sa skúmala v piatich krajinách EÚ, podporuje zákaz glyfosátu. Toto presahuje výrazne iniciatívu, ktorú tu prezentujeme, ktorá samozrejme má len, nemá viac než 1,3 milióna podpisov. My nevidíme dôvod prekračovať tento, tento limit. Podľa mňa, a tu sa chcem vrátiť k slovám pána Hajtemu, otázka, či zákaz chemikálií je odpovedou, či to rieši naše problémy. Samozrejme, že nie. Je to len prvý krok a prvý krok je reagovať, dať regulačnú odpoveď na nebezpečenstva, ktoré sa vynárajú a výsledok. A my veríme v glyfosát a jeho zákaz ale tak, sa, tak e, i u iných zákazov musí byť viesť k zmene v polnospodárských postupoch. Už sa to deje, o tom Mika hovoril. E, bez glyfosátu e, pracujú konvenční a tisícky organických farmárov. Tieto zlepšenia by sa mali stať štandardom by to mohli robiť e, všetci polnospodári. Vyžaduje si to viac odbornosti a vedomostí od polnospodárov. Určití odborníci dokonca argumentujú, že e, disponibilita tejto lacnej e, chemikálie vlastne zastavovalo inovácie v oblasti polnospodárstva. Posúďte si to. Inovácie prichádzajú, keď sú potrebné. Takže ako náhle tu bude táto chemikália, nebudú sa diať inovácie. Je lacná, disponibilná, polnospodári budú využívať keď glyfosát, keď táto látka sa zakáže, môžete očakávať viac miest v polnospodárstve, viac inovácií a, a toto je dôležité pre oboch poslancov a pána komisára, e, bude e, to sprevádzať vlastne polnospodárov, budú sa na tom podielať, keď sa to bude diať, bude to za ich účasti. Rada by som sa ešte vrátila k tým obvineniam, že tá kampaň bola povrchná a že využívame údaje, ktoré neboli potvrdené. O tom hovoril pán Dorfman. Podľa mňa veľmi starostlivo sme sa odkazovali na vedecké zistenia. Hovorili sme na, o revízii a teda, tej, tej, tomu súhrne IRC, veľmi relevantné. Povedali sme, prečo dôverujeme IRC a nemyslím si, že by sme boli argumentovali s niečím e, nepotrebným v rámci tej kampane, čo by podkopovalo naše úsilie. Áno, pán Dorfman, my veríme v to, že je to zodpovedné a je to prvý správny krok za, e, zakázať e, e, použitie glyfosádu pred e, žatvou pretože to zanecháva reziduálne hodnoty v potravinách. Pani Házekamp hovorila o nedávnom výskume. Musíte sa dostať k záveru, poprosím vás, hovorí pani predsednička. Vy ste spomínali nové zistenia, že vraj vystavenie glyfosátu môže podkopovať e, účinných eh, všeobecných antibiotík, ktoré sa používajú v medicíne. To je len ďalšia štúdia, ktorá eh, podporuje tie obavy o, glyfosáte, ale týka sa to i ďalších herbicídov. Tá štúdia tiež pri, priniesla dôležitý postreh, že totiž eh, regulačné orgány by mali mať širší záber. To, čo je bezpečné a správne používať v Európe, sa zmenilo a myslíme si, že sa to znova má zmeniť a veď do úvahy také obavy, je tu výrazná téma tá antimikrobiálna rezistencia a my veríme, že to by malo byť súčasťou posudzovania rizík pesticídov e, takisto. Záverom snáď všetky tieto poznámky boli veľmi užitočné a sme veľmi vďační za podporu parlamentu. Pán Poc a ďalší, že je to čiastočný zákaz teraz a o 5 rokov plný zákaz E, myslíme si, že naša pozícia, a tu, ktorú tu zastupuje aj iniciatíva občanov, je, že glyfosát by sa mal zakázať teraz. My veríme, že postoj parlamentu je politickým kompromisom a je to najpokrovejšia možnosť a môže viesť k záverečnému finálnemu kompromisu. Ďakujeme veľmi pekne. you very much. Now I'd like to invite uh, Madame Sabine Julike. Teraz poprosím pani Sabine Julike z Generálneho riaditeľstva pre zdravie. Máte len 5 minút, pretože sme v sklze, nech sa páči. Na úvod v rámci tejto výmeny názorov chce komisia zdôrazniť, že posúdenie rizík a potvrdenie glyfosádu sú podriadené kritériám, ktoré obsahuje legislatíva EÚ o pesticídoch prijaná, prijatá radou a parlamentom. Predpisy v rámci tejto legislatívy e, zahrňajú ochranu zdravia ľudí, zvierat a prost- životného prostredia. Zdôraznila by som tiež, že ustanovenia tejto legislatívy sa opierajú o princíp e, predchádzania, preventívny princíp, ktorý je v centre týchto e, predpisov. To znamená, že na základe predloženia a vyhodnotenia žiadnosti o obnovení aktívnej látky, ako je glyfosát, legislatíva dáva komisii povinnosť konať, menovite prijať nariadenie buď tým, že sa potvrdenie aktívnej látky obnoví, alebo že a teda sa podmienka, alebo sa neobví, neobnoví E, schvá, e, autorizácia pre aktívnu látku. Špecificky to obnovenie aktívnej látky sa neudeje, ak kritéria sú uspoč- e, sa uskutočne, ak sú uspokojivé. V rámci regulačného procesu o glyfosáde komisia neidentifikovala ďalšie zlyhania v implementácii tejto legislatívy. Je tu samozrejme aj otázka, prečo EÚ nezakáže glyfosát a prečo tu nie je zákaz. Je jasná odpoveď, neexistujú právne či vedecké dôvody, ktoré by podložili zákaz glyfosádu v, kost- kontexte legislatívy o pesticídoch. Iniciatíva európskych občanov, ktorú dnes prezentujete, hovorí o výrazných hrozbách pre ľudské zdravie a hovorí, že tomu tak je glyfosát sa dôkladne a nezávisle študoval členskými krajinami, Európskou agentúrou pre bezpečnosť potravín a Európskou agentúrou pre chemikálie a záver vo všetkých prípadoch bol rovnaký. Klasifikácia glyfosátu ako karcinogénu nie je opodstatnená posudzovanie rizik ďalej e, e, došlo k tomu, že keď sa poč, použije glyfosát e, dobrým postupom, nie predstavuje nepriateľné rizika pre životné prostredie či zdravie. Národné orgány v ďalších krajinách Japonsko, Kanada, Austrália, Nový Zeland na spoločnom stretnutí e, o zvyškových pesticídoch VHO dospeli k rovnakým záverom. Takže IARC, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, zostáva jedinou agentúrou, ktorá má opačný e, názor o karcinogénnosti glyfosátu. Vzhľadom na podrobnú kontrolu všetkých tých informácií o glyfosáde a vzhľadom na dôkladné preskúmanie, posúdenie e, nič nevedie k spochopeniu vedeckých záverov ku glyfosatu, ktoré boli uskutočnené v EÚ. A teda ten systém, ktorý na to vytvorila EÚ. A to je dôvod, prečo do konca októbra tohto roku komisia členským krajinom predložila návrh na obnovenie autorizácia tejto látky na ďalších 5 rokov. Chcem ďalej povedať, eh, o ďalš- čo si o ďalšej výzve, ktorú predložil tento parlament, pokiaľ ide o postupné e, vyraďovanie glyfosátu. Chcem zdôrazniť, že terajšia legislatíva na základe podmienok, ktoré som spomenula, hovorí o tom, že nie sú tu podmienky, ktoré by umožnili eh, dátum, záväzný záverečný dátum vyradenia obnovenie terajšej eh, eh, aktívnej látky umožňuje čosi iné, dokonca sa vyzýva k ďalšiemu, čiže možnosti teda členské krajiny do roka môžu znova posúdiť autorizáciu všetkých produktov na trhu a to požiada členské krajiny, aby zohľadnili všetky dodatočné podmienky, ktoré sa zakotvili do návrhu komisie, napríklad chrániť podzemné vody osobitným spôsobom, ďalej potom využitie látok na verejných e, priestranstvách alebo použitie pred e, úrodou, pred žatvou, pardon. Takéto použitie by malo zohľadniť podmienky e, obnovovania. Čas mi už vypršal a preto by som chcela zareagovať na jednu poznámku pani poslankyne Okenovej ktorú som asi dobre nepochopila. Myslím si, že navrhovala čo si, pokiaľ ide o to, že e, to európske e, autorizovanie bolo predmetom uplatkárstva. Formálne by som chcela toto zamietnúť v mene komisie za moju osobu a za mojich kolegov. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Pani Achterberg, ak máte nejakú krátku reakciu na to, čo povedala komisia, ale snad len jednu vetu. In just one sentence. Jednou vetou chcem povedať, že je nespravodlivé nechať rozhodnutie o glyfosáte členským krajinám. Prečo? Pretože EFSA povedala, že tie formulácie by mohli byť nebezpečnejšie než samotný glyfosát. To ukázali i nezávislé štúdie. EFSA tvrdí, že to treba overiť. Ale ako môžu členské krajiny to poveriť? Veď nemajú údaje. Tam neboli požiadavky pre jednotlivé produkty, aby preukazovali, či majú karcinogénosť, či genotoxicitu a aj ďalšie zdravotné rizika v týchto výrobkoch nie sú posudzované. Monsanto povedalo, že sa tak nedeje. To je spoločnosť, ktorá sa rozhodla tieto obavy e, e, klientov e, odmietnúť pre EU by to nemala robiť. Preto je to pre nás úroveň zakázať glyfosát na úrovni EÚ. Ďakujeme. To vlastne uzatvára naše prvé kolo diskusí. Môžeme prejsť k ďalšiemu bloku a to je druhý cieľ tejto iniciatívy občanov, to znamená zmeny v postupe vedeckých e, evaluácií EÚ pre pesticídy. Na prezentáciu tohto cieľa je tu pán Helmut Burčer, zástupca výboru e, občanov. Bez veľkých odkladov vám dávam slovo, nech sa páči, na 5 minút. Dobrý deň. Prítomných by som chcel privítať a teším sa, že môžem tu prehovoriť. Som Helmut Burcher, som biochemik a pracujem, pracujem pre ekologickú organizáciu Global 2000 Friends of the Earth. Takisto som napísal vecnú e, publikáciu o glyfosáte, kde ide o skutočnosti a fakty používané v EÚ a o e, zlyhanie systému, ktorý e, podľa toho postu Európa a Európsky parlament, komisia a členské krajiny v roku 2009 si da, vypracovali nové nariadenie o pesticídoch, vtedy sa hovorilo o milníku smerom k lepšej ochrane zdravia a životného prostredia. E, vychádza to z postupu, ktorý sa opiera o nebezpečenstva. Hovorí sa o tom, že látky, ktoré môžu poškodzovať genotyp, E, nemôžu dostať schválenie. Po druhé, je tu záväzne zohľadňovanie vedeckých, e, vedeckých zistení a literatúry. Publikované štúdie, teda tie, ktoré sú nezávislé od výrobcov, musia v systéme schváľovania byť zohľadené od roku 2011. Tieto dve novinky mali viesť k tomu, že glyfosát už v prvom návrhu správy v roku 2013 mal byť označený ako potenciálne vyvolávajúci rakovinu, teda karcinogény. Ale e, nebol by, tým pádom by sme tu dnes nesedeli, ale my tu sedíme a to preto, že glyfosa sa stal príkladom jasného zlyhania tohoto systému schvaľovania. Ten postup založený na nebezpečenstvách zo strany orgánov bol ignorovaný, popieraný a zohľadnenie vedeckej literatúry sa neuskutočnilo. E, to by som rád ilustroval e, na príklade štúdie, ktorá hovorila o poškodení DNA. V publikovanej literatúre ku glyfosadu sa prevažujúca časť, teda 3 zo 4 štúdí hovoria o efektoch, ktoré, kde glyfosát poško, e, poškodzuje DNA. Neprekvapuje teda, že tá agentúra VH, eh, Svetovej zdravotníckej organizácie pre karcinogéne účinky hovorila o, o poškodení genotypu. Eh, Ale tu sa dáva v Európe eh, toto schvaľovanie do rúk výrobcov. A tí hovoria, že všetky tieto štúdie bez výnimky nie sú vieryhodné a nie sú relevantné a nie spolahlivé. A čo urobí na to v reakcii na to E, príslušný orgán, nemecký orgán e, z dôvodov, ktoré podľa mňa by sa mali preskúmať, nepodradilo túto škúdiu preskúmaniu, ako to žiada článok 11 Európskej re, e, legislatívy o pesticidoch. Namiesto toho sú tu interpretácie a hodnotenia výrobcov z ich žiadosti o schválenie a jednoducho neboli tu žiadne komentáre k tomu, k tým vedeckým štúdiam. Jednoducho takto dopadlo, je to 46 stránková správa, ktorú vám tu môžem nechať, ktorá ukazuje, že totiž tu e, vy, sa vykopírovali tie údaje. Takže sú tu dve voci. Poprvé zlyhali e, orgány a po druhé prenesenie zodpovednosti na zúčastnenú stranu sektora na e, konfliktu záujmov, teda výrobcovia. Oni majú posudzovať, či ich štúdie alebo iné štúdie e, e, označujú ich výrob za, bok za nebezpečný či bezpečný. A tento problém sa ešte stiažuje, pretože tie štúdie e, sa stiahujú z diskusie na verejných fórach kvôli ochrane e, E, citlivých údajov. Sú ale riešenia pre tieto problémy. Tu nemusíme znovu vynachádzať koleso. Ide tu v zásade o tri e, zmeny, e, ktoré predstavuje požiadavka našej iniciatívy. Poprvé, kontakty, konflikty záujmov zmluvných laboratórií treba odstrániť už by nemal e, výrobca žiadať e, e, o takúto štúdiu, ale nezávislá, nezávislý orgán. A tým by sa vlastne zmenil ten aktuálny prístup. Po druhé, všetky takéto štúdie, regulačné štúdie sa musia zverejniť vo forme abstraktu, musia byť dispozícii v určitej databáze a zároveň e, musí byť zabezpečený teda e, prístup týmto štúdiam. Tým sa zabezpečí, aby výsledky takýchto e, regulačných štúdí boli súčasťou vedeckých diskusí a tiež voľba orgánu od prvého povolenia má byť nezávislá. Doteraz výrobcovia mohli strategicky rozhodovať u akej agentúry požiadajú, to by v budúcnosti sa malo diať zo strany nezávislej strany. Ak by sa toto udialo, tak európsky e, povolovací systém by znova zodpovedal e, e, dôvere európskych občanov mohol by znova získať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz dostanú členovia parlamentu. Ako prvý má slovo pán Gizeke na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za to, čo tu zaznelo. Prednedávnom som sa dočítal v jednom z nemeckých e, novín, že Christopher je jeden e, z vedcov, e, ktorí napísali túto štúdiu pre VAO, dostal eh, zo strany dvoch advokátskych eh, kancelárií eh, financie, ktoré žalujú Monsanto. Takže EAC, tejto štúdii by sme teraz mali dôverovať, ale pritom vlastne tu došlo k finančnej platbe tomuto vedcovi. Takže máme to brať vážne, ak vlastne odporcovia E, e, Monsanta financujú vecov, musíme spochybňovať tiež ich e, nezávislosť. To znie moja otázka. A potom k celému procesu. Týka sa to glyfosátu aj endokrívnych disruptorov, kde musíme tiež uvažovať o vedeckých kritériách. Mala by tu platiť zásada, že to, čo, je, to, čo hovorí o jedovatosti, tým je vlastne e, určitá koncentrácia nejakej látky. Takže treba sa zaoberať tým, ako toto zakotviť v procese povolovania. Nemôžeme tu totiž viesť emocionálne diskusie. Tu v parlamente mali by sme nechať vecov, e, veci neutrálne pozorovať a na základe toho uh, sa rozhodnúť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Kádenbach. Ďakujem veľmi pekne eh, za vašu stručnú interpretáciu a prezentáciu a blahoželám celému vážnu týmu. Celé občianske iniciatívy bolo naozaj eh, neuveriteľné, v akom krátkom čase sa vám podarilo eh, všetko zorganizovať a získať tých 1,3 milióny podpisov. Eh, bolo to naozaj veľmi komplexné. A mám dve otázky. Napríklad v eh, súlad eh, postupne napríklad pokiaľ ide o článok 5 legislatívy o povolovaní pesticídov. A toto je naozaj obava. Hovoríte, súhlasíte, že iba literatúra, ktorú posúdili kolegovia veci by sa mali e, vlastne, e, by sa mala e, rešpektovať a súhlasili by ste s tým, že priemysel by mal EFSE poskytovať relevantné údaje a v prípade, že sú tam nejaké nedostatky, že by sa tá nalátka nemala prijať, povoliť. Ešte by som chcela povedať, že som veľmi rada, že som členkou Európskeho parlamentu, pretože som si istá, že my sme tým najtransparentnejším parlamentom na svete nie sme homogénni, ako ste si dnes stihli vypočuť. Pozície tu v parlamente sa navzájom veľmi vzdialujú, preto by som vás rada požiadala, aby ste boli takí dobrí a sledovali, kto v parlamente za čo hlasuje a obzvlášť predtým, než sa rozhodnete dať váš hlas nejakej zo skupiny Európskeho parlamentu v roku 2019. Naozaj eh, kontrolujte si, čo ľudia tu v parlamente robia, kto za čo hlasoval, pretože my e, sme tu e, za to, aby sme zastupovali vaše záujmy. Nie je to tá EU, ten Európsky parlament. Sú, sú naozaj jednotliv, jednotliví poslanci, ktorí e, zastupujú občanov. Takže zohľadnite to naozaj aj vo voľbách v roku 2019. Volte si tých, ktorí zastupujú vaše záujmy. Naozaj dúfam, že e, presne e, to sledujú. A slovo má teraz pani François Grostet. Ďakujem. Dobre rozumiem tomu, že sú tu výhrady, pokiaľ ide o systém schvaľovania štúdie, ktoré sa poskytujú, pokiaľ ide o konflikt záujmov. Tomu rozumiem, ale Vžite sa do úlohy poslancov, keď počujeme všeobecne expertov, keď ich si ich vypočujete, ešte menej tomu rozumiete, pretože je tu expert, ktorý sa nezhodne s iným expertom, je to zložité. A potom sa opierame o agentúry a vždy sa potom kritizujú agentúry, EFSU, e, občas EKU. A tu si myslím, že naozaj zostáva e, ešte popracovať E, nájsť prostriedky pre tie agentúry, aby mohli byť nezávislé. A keď hovoríme o konfliktoch záujmov, viete, o čom hovoríme? Ak chceme e, e, vyradiť odborníkov podľa toho, že je tu vraj konflikt záujmu, tak sa ochudobneme o kvalitu ich, týchto odborníkov a vyčítať im, že tie expertízy sú e, vlastne ovplyvnené priemyslom. To je tiež chyba, pretože potrebujeme takisto odborníkov zo strany priemyslu, pretože oni dobre poznajú tie výrobky a môžu, vedia o nich hovoriť, poznať, poznajúc problematiku. Takže upriamujem vašu pozornosť na to, že áno, možno žiadať zmenu legislatívy o agentúrach, aby sme agentúram e, umožnili pracovať nezávislejšie. treba pracovať systematickejšie a vlastne vy, e, po, potierať prípadné konflikty záujmov. Zbermecho. Ďakujem slovom pani López Ďakujem pani predsedníčka, všetkých e, zdravím a e, ďakujem iniciátorom tejto výmeny názorov. Komisia a EFSA pracujú s údajmi verejnými a neverejnými a podľa toho sa EFSA e, spolieha na tieto štúdie priemyslu, ktoré nie sú publikované, ale je veľmi málo pravdepodobné, e, že je to teda karcinogénna látka. Ale máme tu teda problém, že tieto štúdie nie sú zverejňované a mnohé z týchto štúdií nie sú k dispozícii a nie sú k dispozícii ani EAC. Treba sa obrátiť e, aj na komisiu. Ja by som rada vedela, ako dlho táto nedostatočná transparentnosť e, e, tu bude pretrvávať. Rada by som vedela, kedy sa budete pridržiavať rozsudku Európskeho súdneho dvora, že tieto údaje nemôžu byť e, neverejné, e, nemôže sa poukazovať na to, že ide o priemyselné tajomstvo. Tu v parlamente sme to často videli, ako priemysel ovplyvňuje rozhodnutia komisie. Máme tu aj prípad e, Dieselgate, naozaj nedávno, takže bola by som rada, aby e, sme vedeli, ako dlho sa to bude ešte tolerovať. A tiež sa musia zmeniť aj postupy um, rozhodovania, ktorý e, členský štát bude udelovať, bude zodpovedný za udelenie daného povolenia. A um, pod, pokiaľ ide o to, že glyfosát môže byť aj endokrinným uh, disruptorom, tuto Opäť komisia si e, odporuje e, svojim vlastným e, postupom. Treba hodnotiť aj hormonálne rizika tejto látky. Takže ako sa hodnotí glyfosát ako endokrinný disruptor? A, vďaka pesticídom musím povedať, sa nám podarilo, že naše lesy sú už cintorinmi, už tam nežijú pomaly vtáky, ak máme lepšie Eh, hospodáriť, musíme naozaj skoncovať eh, s glyfosátom a potrebujeme iný model poľnohospodárstva. Pán Zulo, ďakujem pani predsednička. Eh, opäť rád sa obraciam na komisára Andru Kajtisa s veľmi jednoduchou otázkou, ako je dôležité chrániť zdravie občanov. Porovnanie, ktoré tu dnes máme, je veľmi významné. Z môjho pohľadu eh, sa eh, tak trošku prehrabávame byrokraciou, sú tu rôzne eh, záväzky a povinnosti, čo treba splniť, ale strácame zo zreteľa to, čo je naozaj dôležité, zdravie občanov a dobrý stav životného prostredia. Komisia nám to hovorí ešte aj ďalšiu dôležitú vec, že nemôže robiť nič, než len prijať alebo neprijať obnovenie povolenia. Takže nie je tu žiadna eh, východisková stratégia, ak sa dnes nedefinuje, čo chceme urobiť. A to, eh, čo ma naozaj ruší, je, že na jednej strane tu máme hnutia ako naše eh, hnutia občanov, ktorí okamžite žiadajú zákaz tejto látky, ktorá jednoducho nerobí dobre. Táto látka nerobí E, neprináša nič dobré. A na druhej strane tu máme komisiu, ktorá sa schováva za byrokratickými postupmi. Máme tu hnutie občanov alebo inštitúcií e, e volených e, občanmi, a na druhej strane komisiu ľudí, e, ktorí neboli zvolení a nezastupujú občanov celé tieto byrokratické postupy ja e, chápať sa môžem, ale do určitej miery ma absolútne nezaujímajú, pretože ak zdravie nedáme do e, stredobodu pozornosti, e, Nezaujíma ma, aké sú, sú tu potrebné a, a, technické, e, právne možnosti pre e, komisiu, e, prečo jej nedávajú možnosti. Ja si dnes, ja dnes naozaj žiadam jasnú, silnú pozíciu. Pýtam sa teda, pán komisár, budete ďalej v situácii blokovania, budete sa ďalej schovávať za byrokraciou. Madame Evi. Pani Evi. Ďakujem, pani predsednička. Už sme sa vypočuli viacerých kolegov, ktorí popísali veľa dôvodov, prečo táto látka nemala eh, dostať obnovenie povolenia. Pokiaľ ide o e, Task Force pre glyfosát e, Mons, e, Monsanta, toto posolstvo, ktoré sme dostali po uznesení Európskeho parlamentu minulý rok, vtedy táto task force mal odvahu povedať, a povedali to aj mnohí kolegovia tu, že diskusia je emotívna a neracionálna a že sa vzdialujeme od vedeckého prístupu. Ja si myslím, že toto e, je nesprávne a nemôžeme spochybňovať to, čo e, samotná veda nám poskytuje ako príspevok, aby sme osvetlili e, veľmi nejasnú oblasť vyšetrovanie um, v USA, súdne vyšetrovanie, takisto aj škandál Monsanto Papers nám o tom hovoria takže mnohé veci budú pravdepodobne napísané firmami, ktoré majú mať potom finančné prínosy z týchto produktov. No a glyfosát je starý eh, herbicíd, pri, eh, ktorý dostal povolenie v rokoch 1970 a vytvoril eh, strašné škody. Toto je mapa exponenciálneho zvyšovania rezistentnosti na burinu. Eh, takže mne sa zdá, že toto nemôžeme eh, vnímať ako modernú technológiu. Hovoríme práve o niečom prekonanom a zastaralom, čo už eh, nepotrebuje ďalej existovať. Bola by som rada teda, keby pán komisár s odvahou e, prijal silné rozhodnutie a zakázal túto látku. Toto končí kolo otázok zo strany členov parlamentu a poprosil by, poprosil by som eh, pána Helmuta Večera, aby sa vyjadril k eh, týmto otázkam. Mám k dispozícii maximálne 15 minút. Ďakujem pekne za tieto veľmi zaujímavé otázky. Budem sa snažiť zodpovedať ich postupne. Prvá otázka pána Gizekeho sa vzťahovala na dôveryhodnosť EAK e e, s tým, že Christopher Portie mal dosať 160 dolarov. E, dostal za od konzorcia advo, advokátov v, v, v USA ako expert. K tomu treba povedať, že tieto peniaze dostal, keďže e, nebol e, bol, bol porad, poradcom, ale nemal hlasovacie právo. Bol však jeden z e, expertov, ktorí práve patrili. Takže bol jeden z mnohých vedcov, ktorý, inak musím povedať, že Monsanto Papers sú veľmi zaujímavé, ktorý bol zamestnaný týmito, e, touto advokátskou kanceláriou v USA. Jednoducho takto e, funguje právny e, systém v USA. Aj protistrana zazmluvnila viacerých expertov, viacerých vedcov. A keď sa pozrieme na sumy, ktoré sa tu vyplácali, Christopher Poitier patril práve k tým, ktorí dostali menej než ostatní kolegovia. Takže e, e, tento argument je jeden e, z mnohých, ktoré majú podriť autoritu EAK. Sú tu aj ďalšie, nájdeme ich v novinách. A keď sa intenzívne alebo len stredne intenzívne zaoberáte týmito argumentami, ktoré z časti aj novinári Reutersu vypúšťajú do sveta, vidíte, že jednoducho za týmito argumentami nič nie je, že si to naozaj nesúvisí s novinárstvom. Napríklad sa eh, hovorí aj, že EAK v návrhu e, odstránila určité e, vyjadrenia zo záverečnej správy, e, kde jednotliví experti povedali, že tam nevidia karcinogénne efekty. To boli práve, to boli práve vyjadrenia vedcov, ktorí boli platení Monsantom. To boli práve tie štúdie Monsanta. Takže keď to správne vedecky vyhoď, vy, vyhodnotíte, tak tam práve vidno karcinogénny efekt ale tieto štúdie e, teda e, e, neboli zverejnené. Takže preto tu nebol takýto komentár. Išlo o názor autora z roku 1980, ktorý nie je teda vedecky podložený, ale viem, že teda je to komplikované. No a potom je tu ďalšia otázka pána Gizekeho, alebo teda e, e, želanie, to ma trošku teda, e, prekvapilo, že tu je takéto želanie, nariadenie o pesticídoch, aby sa tu nevychádzalo z hodnotenia rizik, ale z možnosti nejakej látky vy, vy volávať e, rakovinu, tak pre takouto zmenou by som chcel varovať. E, v roku 2009 e, parlament dosiahol naozaj veľa, keď rozhodol spolu s členskými štátmi v záujme zabezpečenia vysokej ochrany Eh, zdravia za, eh, za eh, zvoliť si práve prístup, ktorý vychádza z nebezpečenstiev, pokiaľ ide posudzovanie týchto látok. A potom otázka pani Kadenbach, či sme toho názoru, že iba vedecká literatúra z peer review má byť povolená. Nemyslím si, že to zodpovedá našej druhej požiadavke má ísť iba o štúdie, ktoré sú publikované, ale samozrejme e, dáva zmysel, aby regulačné e, štúdie Eh, sa kontrolovali, aby to bolo, aby ne, neboli sfalšovateľné, aby nebolo možné, že takéto štúdie zadajú samotní výrobcovia, eh, ne, nevytvárajú ich laborato- zmluvné laboratória platené týmito výrobcami. Ale aby tieto štúdie boli zadávané nezávislými eh, stranami. Tretím bodom by bolo by bola otázka. Čo na, či sme odkázaní na názory e, e, odborníkov a že sa e, kritizujú agentúry. Otázka, či je to oprávnené. A tu chcem povedať, že som sa opakovane čudoval tomu, že sa stále hovorí o tom, že nie je pochybnosti o tom, že autorizačný postup prebehol e, s kostolným poriadkom. Hovorí sa, že povedal to i pán komisár Andrukaitis, je to jednoducho fakt, že nezávislé hodnotenie e, predpísané v článku 11 e, nariadenia sa neuskutočnilo pokiaľ ide o vedeckú literatúru. Ak by sa to bolo uskutočnilo takto, tajnostkársky, že sa nenašla jediná stopa v 4000 stránkovom hodnotiacom spra- sp- e, hodnotiacej správe nemeckého orgánu. Napríklad v tej kapi- kapitole o genotoxicite, to je táto kapitola, že nie je tu jediná veta, ktorá by nepochádzala e, z Monsanta. Všetko odkopírovali od Monsanta. A pokiaľ parlament a komisia sa tým, touto témou nebudú zaoberať, chcem povedať, e, že sa nepovie, že to tak nebolo, tak táto kapela jednoducho nemôže byť zavretá. To je vec dôležitá. Bola tu ešte druhá zaujímavá otázka, ktorú položila pani Grostet, menovite otázka konfliktov záujmov. Som e, rovnakého názoru, že tieto konflikty záujmov v zásade by sa nemali používať ako argument na e, odsunutie priemyslu. Samozrejme, že priemysel má vedomosti, ktoré má len on, ale nie je zmysluplné určité úlohy preniesť na priemysel ktoré rovnako môže urobiť určitý orgán. Keď priemysel pri e, e, realizácii tejto úlohy je proste v obrovskom konflikte záujmov. Samozrejme, ja ako výrobca nemôžem povedať, e, že e, robím objektívne hodnotenie a tú firmu odstavím. V tomto konflikte záujmov jednoducho firmy vo všeobecnosti nemôžeme dať do tejto polohy. Ďalšia otázka potom sa týkala toho e, problému, že netransparentnosť, toto znamená, že štúdie výrobcov, o ktorých si myslíme, že sú podstatnené, keď majú zmysluplné, zmysluplnú bázu. V mnohých prípadoch to dáva zmysel, ale čo nedáva zmysel je, že tieto e, e, štúdie by mali byť utajované, že sú to firemné tajomstvá. Vy, pán komisár, to predsa uznávate. V marci 2016 ste e, povedali k tomu veľmi zaujímavé, úžasné slova. Otázka znela, či to budeme ďalej tolerovať. Odpoveď samozrejme musí prísť od politikov. Európania tomu nerozumejú je to, pos- je to skúsenosť, ktorej čelím vždy, keď som na cestách a hovorím s ľuďmi na základe knihy, ktorú som napísal a ľudia vždy e ľudia sú naštvaní, keď e, e, sa dozvedia, že vlastne štúdie, ktoré by mali veci vyjasniť, sú utajované, podliehajú e, utajovaniu dôverných údajov. To jednoducho takto, by to, e, e, takto nezískame dôveru ľudí a ich. A nie sú tu ani príslušné e, sú, súdne stanoviská k tomu, napríklad v rozsudku Európskeho súdneho dvora i z rozhodnutie z roku 2016 týka sa to dohovoru z AHUSu, že zvyškové hodnoty Eh, pesticídov a otázky k tomu musia byť eh, informácie prístupné verejnosti. A to je ten kľúčový bod, eh, kde sa točíme práve pri, o tejto otázke firemný, firemného tajomstva. Môžem s vami súhlasiť v tejto obsahovej diskusii e, nechýba tá, tá, tá obsahová diskusia ku glyfosatu, ako povedal jeden z vás. Tá neprebieha, pretože táto e, diskusia s malými e, výnimkami sa tomu vyhýba. Inak by nebolo možné. Nemecký inštitút pre posudzovanie rizík dva roky, po dva roky bez nejakých od, námietok rozšíruje e, tú nepravdu, že má úlohu posudzovať rizika na základe tých podmienok, ktoré tá autorizácia umožňuje na základe karcinogennosti. Pretože práve tu po výpoveď tento inštitút viackrát e, v rozhovoroch v novinách uverejnil. Všetci si môžete o tom prečítať. I v písomnej odpovedi stanovisku nemeckému spolkovému snemu v decembri 2015 sa na to napísali ako zvôdne, prečo tento orgán e, prichádza k inému záveru ako Svetová e, organizácia pre výskum karcinogennosti. Oni majú v preambule e, slova, ktoré sú identicky i v nariadení o pesticidoch EÚ je to i v nariadení CLP pre klasifikovanie a označovanie chemikálií. My tu v Európe máme identický systém klasifikácie e, nebezpečí ako e, e, organizácia VHO pre karcinogény. Rozhodovať podľa tohoto či táto chemikália, táto účinná látka u, u, u zvierat má karcinogénne účinky, tak jednoducho nemôže byť schválená. Tento dôležitý fakt, to bola jedna z najnovších e, noviniek nariadení o, o pesticídoch v roku 2009, tu zavádzajú e, úrady po dva roky aktívne e, to zamlčiavajú ja som tu znova počul, že skutočnosť, že sa to takto i naďalej komunikuje, to je základný problém. S týmto klamstvom jednoducho nemôžeme robiť zmysluplnú politiku. V podstate tá nepravda tu zostala. Podobné výpovede potom prichádzajú zo strany riaditeľa FC, ktorý hovorí, že ide rakovinotvorné rizika aj keď sú tu tieto nebezpečenstva, u ľudí toto riziko neexistuje. Takto ale náš zákon nefunguje. A tým pádom sme už pri poslednom bode. Otázka, kto tu zastupuje vedu? Kto je tu veda? To je najrozšírenejší argument zo strany e, úradov či priemyslu, Máme tu vedecké hodnotenie a tieto vedecké fakty majú rozhodnúť. Ale my vieme, aké je to veda. Ak sa pozrieme e, na, tie autori- na, ten, na tie autorizácie, tak musíme povedať, že to nesúvisí s vedou. Veda Ak chceme rozhodovať na vedeckej báze, musíme sa pozrieť, kde vedci dali svoje dôkazy. A je to AJARK v prípade e, rakoviny. Nie je správne stále zdôrazňovať, že veda, že to, sú, to, sú, že to je e, Monsanto. A tí kritici, to sú tí, ktorí hrajú na emócie. Ja pe- pracujem po 15 rokov pre ekologickú organizáciu výrazne som sa tým zaoberal. A tu chcem zdôrazniť momentálne, pri žiadosti schvaľovacie nie je vedecký základ, aby sa predlžila platnosť glyfosatu v EÚ. Ďakujem. Thank you, Mr. Butcher. Now I would like to give the floor to the representative of the committee. Teraz dostanú slovo zastupcovia komisie DG Sante, pán Ladislav Miko, nech sa páči, 5 minút. Je, je mi ľúto, máte len 5 minút. Veľmi pekne ďakujem. Pani predsedajúca, dovolte mi zareagovať v týchto 5 minútach. V prvom rade nemienim odpovedať na to, čo sa týkalo prvej otázky. Kolega už odpovedal. Hovoríme tu o procese, o záležitosti transparentnosti štúdií a to, ako sa vykonávajú. Sú to veci, ktoré sú skôr generické a veľmi dôležité pre komisiu. Tieto záležitosti určite by ste súhlasili s tým, boli riešené, keď sa e, stanovovala súčasne platná legislatíva a vnímali sme ju ako milník vo vývoji. Dnes nasledujeme túto legislatívu a dôkazné bremeno či je táto aktívna látka v pesticíde e, škodlivá alebo nie je, je na firme. Oni musia niesť náklady na zisťovanie dôkazného bremena. Aký je dôvod, že sa to takto dohodlo aj v tomto parlamente, aj spolu zákonodarcovia? Navyše je to ten istý systém, ktorý je používaný nielen pri pesticídoch, ale aj pri liekoch a ďalších mnohých produktoch. Keď firmy žiadajú o schválenie niečoho alebo o predlženie licencie, musia ísť povinnými postupmi medzinárodnými a musia takisto splniť e, dobrú laboratórnu prax, jej pravidla a protokoly podľa medzinárodných noriem OECD a ďalších. Pripomínam vám, že súčasný systém už tieto problémy riešil. A počujeme tu otázku alebo predpoklad, že napríklad v záležitosti toho, že sa vykonávajú štúdie laboratória, sa ak, ako si odchyľujú, aby potešili tých, čo zadávajú štúdiu? Nie, toto nie je dobrá laboratórna prax a nie je veľmi ľahké si udržať to, že je označené isté laboratórium tým, že má dobrú laboratórnu prax a každé také, čo dostalo už toto ocenenie, by si veľmi dobrý pozor dalo na to, aby ho nestratilo. Ďalej chcem povedať, že sú tu vedecké zborníky a literatúra, ktoré sú e, revidované a recenzované rovesníkmi a kolegami v odbore tieto štúdie, ktoré vykonáva priemysel, sú ďalšími štúdiami navyše, okrem týchto všetkých, a možno potom nie sú dostupné vo verejnej arene. Ďalej tu máme štúdie na požiadanie. Tieto sa vykonávajú iným spôsobom. A rád by som povedal, že Začnem teda transparentnosťou a informovanosťou o e, surových dátach, základných dátach. V tomto konkrétnom prípade, keďže tu implementujeme legislatívu v praxi, sledujeme to, čo legislatíva žiada. To znamená, EFSA musí vytvoriť sumár verejne dostupný, musí tam byť výsledky jednotlivých štúdií a navyše všetky posúdenia a podporné dokumenty, ktoré podporujú východiska a výsledky EFSA, musia byť publikované. Musia byť vo verejnej sfére. Podobný proces postup sleduje agentúra ECHA. Zdieľanie e, surových údajov, nespracovaných údajov, to je prístup, ktorý EFSA e, priznáva, uznáva. Existuje tu fenomén či- miestnosti na čítanie týchto údajov, chránená miestnosť a tu ide o systémovú transparentnosť takýmito a podobnými opatreniami. Záležitosti, o, ktorým ho- o ktorých hovoríme, nie sú komi- pre komisiu nové, už nejaký čas o nich diskutujeme a boli identifikované napríklad v refite všeobecných pravidlách pre potraviny a komisia samozrejme nezanedbáva tento smer, ktorým sa vydala. Ako však zvýšiť transparentnosť ešte viac? To je otázka. Snažíme sa pýtať e, sa tých, čo môžu informovať a informácie majú, aby tieto poskytli aktívne. Ďalej z časti bola zodpovedaná otázka, ako dlho bude táto transparentnosť, kedy dosiahneme túto transparentnosť plnú. Budeme analyzovať alternatívy, myslíme si, že potenciálne riešenia budú prediskutované ako výsledok tohto procesu. Ďalej ešte k štúdiám. Mám pocit, že dopyt po týchto štúdiách nesmie byť plnený iba žiadateľmi. Sú tu ešte dve ďalšie veci Musíme si uvedomiť, že je tu konflikt iba pri malom percente štúdií. Neviem presný počet, počet, ale som si istý, že 95 vykonaných štúdií nikdy neboli vnímané ako kontroverzné. Okrem toho, žiadal som informácie o štúdiách, ktoré sú prepojené so schváľovaním v systéme Máme taký systém, ktorý implementujeme a to je 20 tisíc štúdí ročne. Len to číslo uvádzam, aby ste si uvedomili, aká práca sa okolo toho vykonáva, keď mienime zadávať štúdie, platiť za ne a podobne. Tieto záležitosti by sa mali určite brať do úvahy, takže ide tu o náklady, ale aj spolahlivosť týchto štúdí voči e, inštitúciám. Takže vypočuli sme si obe strany sporu, argumenty a je jasné, že je možné sa vysporiadať s daným problémom. Môžeme sa ním vysporiadať alternatívnymi spôsobmi. Môžeme zlepšiť správu veci verejných v súvislosti s aplikáciou e, štúdiami, e, schvaľovaním, auditmi. Špecifické audity agentúr. Dokonca sú tu možnosti zadať vykonávanie nezávislých štúdií, najmä zopakovať tie časti štúdií, ktoré sú kontroverzné. Ako som už povedal, naozaj tie, iba to percento, ktoré je kontroverzné, treba opätovne preskúmať. Ďakujeme. Pán Bercher, chcete zareagovať? Rád, ďakujem. prvom rade veľmi ma teší, že komisia sa chce zaobrať témou transparentnosti, ako sme počuli. Ďalšia dôležitá vec, e, princíp, že e, e, výrobcovia musia dokazovať, že ich výrobok je bezpečný, Návrh, ktorý máme, pokiaľ ide o zmenu systému povolovania, veľmi málo toho mení na postupe. Jediné je, že e, e, zmluvnému laboratóriu to nezadáva výrobca, ale e, výrobca hovorí, práve takúto štúdiu potrebujem na moje povolenie a s tým ide nejaký k orgánu a potom e, s tým už ďalej koná orgán. Takže nie je tu už toto prepojenie medzi výrobcom a laboratórium, e, ktorý by bol konfliktom záujmov. A tretie, e, to je otázka pre komisiu. E, neznepokojuje vás, že 75 e, toho, čo je napísané v tej štúdii o toxicity v hodnotiacej správe, teda vedecké literatúry hovorí, že to má geneticky toxické efekty. Iba 25 si myslí, že nie. V prípade e, štúdie výrobca je to len jedna jediná štúdia, ktorá namerala pozitívny e, efekt, ale ho e, vlastne zavrátila. Takže máme tu dva odlišné svety, ale potom orgány vlastne sa jednoznačne opierajú iba o Monsanto a jednoducho prekopírujú e, štúdiu Monsanta a ne, nespomenujú ani jednu kritickú e, poznámku. To je ten problém. Ak sa táto obava nevyrieši, no tak ja už potom nechápem, e, ako funguje svet. So, um, this our second... V poriadku, toto je záver druhého kola. A posledným v tomto kole sa nám prehovor, prihovoria ľudia, ktorí budú hovoriť o tretej námietke, a to sú povinné cieľe redukcie používania pesticídov. Takže poprosím na 5 minút vašu prezentáciu. 5. 5 minút, bohužiaľ. Potom 15. Uvidíme. Začneme 5 minútami. Odprezentujete, prosím, vaše, vašu námietku, túto tretiu námietku v treťom kole. Ďakujem pekne za slovo. Odprezentujem tretiu námietku. Je to povinné cieľ redukcie používania pesticídov, ktoré by mali byť v budúcnosti. Samozrejme, nejde len o glyfosát. Naša spoločnosť začala byť závislá od pesticídov tak, že každý rok 400 tisíc tón aktívnej látky skončí v životnom prostredí. Toto číslo musí sa znižiť. Používanie týchto chemikár, chemikálií pri plodinách na otvorených oblastiach nie je trvalo udržateľné. Pesticídy sú nastavené tak, aby boli biologicky aktívne a samozrejme toxicida pre žijúce organizmy je tak e, vymyslená, aby zabila tie, ktoré žijú na konkrétnych plodinách. Ale aj tie živočíchy, napríklad vtáky alebo malé cicavce, žaby, e, včely a podobné, ktoré prichádzajú do kontaktu s týmito plodinami, sú zabíjane. E, je to škodlivé aj pre ľudí a pre e, farmárske poľnohospodárske zvieratá. To znamená, že ľudské zdravie sa nimi ohrozuje a takisto zdravie životného prostredia. Je, sa riskuje je tu problém s kognitívnymi problémami a metabolickými problémami u polnohospodárov a rodín, ktoré, ktoré sú exponované glyfosátu. A výskumy v oblasti životného prostredia hovoria, že životné prostredie je ovplyvnené 42 ekosystémov v Európe trpí toxicitou z pesticidov. Ako vidíte na mape, sú tu červené oblasti, kde máme tejto toxicity vyše 70 Ekosystémy podľa nedávnej štúdie sú tiež ohrozené. 70 percentné zníženie v produkovaní biomasy lesa. Opäť testovanie zistilo, že intenzívne poľnohospodárstvo e, je označené za vynika pesticídy majú dlhodobý dopad, dlhodobý negatívny dopad. Ničia služby ekosystému, napríklad plodnosť, polinátory, prírodzené predátory, e, plodiny sú slabé, škodcovia sú odolní a potom použijú poľnohospodária ešte ďalšie alebo silnejšie pesticídy a takto vzniká začarovaný kruh závislosti. Treba ukončiť takúto prax Európske inštitúcie, ktoré nastavili legislatívu voči pesticídom, to je Rada, Parlament a Komisia, e, takisto pripravili smernicu o pesticídoch a táto apeluje na členské štáty, aby pesticídy boli až posledným možným krokom a aby sa stanovili jasné ciele povinnej redukcie používania pesticídov. Namiesto eliminovania škodcov treba používať preventívne metódy, napríklad rôzne plodiny, rotácia plodín, monitorovanie, mechanické metódy, biologické metódy a všetky ostatné ďalšie alternatívy. A až keď tieto zlyhajú, potom by sa mali použiť pesticídy. Je to prirodzené. Nedávne správy však ukázali, že sa to takto nedeje, že táto smernica jednoducho nie je v EÚ implementovaná v praxi a že len 6 členských štátov si vypracovalo akčné ciele A tieto alternatívy sa teda nedajú dosiahnuť inak ako stanovením povinných cieľov redukcie používania pesticidov na únijnej úrovni. Pesticídy sa nemajú používať tam, kde je možné použiť alternatívne um, metódy a to platí aj pre verejnej zeleni, pre verejnú zeleň. Rieky a ekosystémy sú ohrozované, ak sa nám nepodarí splniť tieto dlhodobé ciele Samozrejme, pritom treba pomôcť poľnohospodárom, aby sa vyriešili ich problémy nielen finančne, ale aj školením a poskytovaním poradenských e, možností pre špecifické plodiny a typy pôdy. Treba sa sústrediť na alternatívy, na výskum. Aj výskum musí prinášať nové možnosti. Nejde len o to, aby sa vypestovalo čo najviac danej plodiny, to, to nás privedie do slepej uličky, takýto prístup. Treba zmeniť prax pestovania plodín, tým ochránime životné prostredie a prírodné zdroje. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme vám. A teraz dostane slovo, dostanú slovo poslankyni a poslanci Európskeho parlamentu. Pani Gardini bude prvou rečničkou. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Musím povedať, že všetko e, funguje, všetci sa zhodujeme, pokiaľ ide o princípy, ale keď som o poľnohospodárstve vás počula rozprávať takýmto štýlom, tak ma napadlo, že stá sa mi, že hovoríme o poľnohospodárstve, ktoré už neexistuje. V tom zmysle, že keď ja idem na stretnutia organizované e, svetom poľnohospodárstva, hovorí, máme tam naozaj veľmi moderné poľnohospodárstvo, precízne, e, Ehm, satelity sa tam využívajú všetky možné technológie, e, stroje, ktoré fungujú bez ľudí, integrované systémy a pesticídy e, sú práve to, čo ste tu spovedali, až naozaj e, posledná možnosť, keď sú tu baktérie, keď sú tu choroby, ktoré si to vyžadujú a sú používané iba, keď sú vyžadované najefektívnejšími e, spôsobmi, najefektívnejšími látkami a v čo najmenšej miere. Ale tuto zdá sa mi, že hovoríte o poľnohospodárstve ešte z doby e, kamenej. Možno by bolo dobré, keby ste lepšie navštívili e, alebo častejšie moderné farmy. To, o čom hovoríte, takéto postupy už neexistujú aj my e, ochorieme a potrebujeme vtedy e, lieke. Ja si myslím, že je to podobné aj v prípade rastlín. Keď rastliny ochorejú, tak potrebujú rieky. E, Lastia fastidiosa je vlastne baktéria, ktorá v prípade ochorenia už tam nie je možnosť a takéto látky práve ju blokujú. Takže musíme byť e, vyvážení, nemôžeme mať e, tu hociaké ciele. Naše ciele musia byť e, výsledkom nejakej vyváženosti. Je dobré, aby tu bol niekto, kto kontroluje, to je dobrý stimul, ale treba naozaj, aby tu to bolo vyvážené. Potrebujeme, aby ste boli objektívni, treba tu mať vyváženosť. Keď sa povie, že treba nájsť iné e, možnosti, my už máme tie najprísnejšie ciele zo všetkých e, na svete. Máme, e, máme tu celý rad pravidel a tu zaznieva, že treba teraz zmeniť spôsob poľnohospodárstva. Aký spôsob si myslia elitárna pre e, bohatých a potom ostatní si budú môcť dovoliť iba produkty, o ktorých nevieme, odkiaľ prichádzajú? Ďakujem, pani Guteland. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Toto je veľmi silný signál od občanov, z iniciatívy občanov, že len bezpečné produkty by mali byť povolené. A ak sú vedecké pochybnosti o účinkoch niektorých látok na ľudské zdravie alebo na životné prostredie, nebolo by zodpovedné zo strany nás, politikov, jednoducho predložiť povolenie a licencie. Je to veľmi dôležitý prípad, glyfosát, ale zároveň to počiarkuje istý štrukturálny problém. Európa nerobí dosť pri podpore rozvoja a trvalo udržateľných e, alternatív. Tak, takýto postoj potom ničí biodiverzitu a ľudské zdravie. Mám, e, pán komisár, pre vás niekoľko otázok. Prvá, vieme, že mnohí poľnohospodári používajú preventívne pesticídy namiesto toho, aby sa pokúsili o iné alternatívy. E, nie je to vina farmárov a poľnohospodárov, ktorých Zaujíma to, či vypestujú danú plodinu. Je to problém pre životné prostredie a môže to aj zničiť ľudské zdravie. Poľnohospodári, ktorí využívajú tieto produkty a potom spotrebitelia, ktorí budú vystavení pesticídu v potravinách. Musíme tu zmeniť motivačné nástroje, aby takým, takémuto rutinnému používaniu pesticídov odzvonilo. Chcem sa spýtať, čo v tom mieni komisia urobiť. Druhá otázka. Niektoré členské štáty EÚ už or- urobili opatrenia, aby škodlivé pesticídy sa nepoužívali na verejných e, parkoch, školách, pri, vo verejnej zelení a to preukazuje, že sú členské štáty, ktoré už teraz robia viac pre ochranu svojich občanov až svojho životného prostredia. To chce aj parlament. Toto parlament žiadal pri glyfosátoch. Sú tu však ďalšie členské štáty, ktoré sa nepodujali e, iniciovať takéto opatrenia. A myslím si, že potrebujeme tu európske riešenia. Chcem vedieť, prečo komisia pokrivkáva a zaostáva a prečo ne vyhlási takýto zákaz povinne v členských štátoch EÚ. Moja tretia otázka. Vlastná správa komisie o implementovaní trvalo udržateľného používania pesticidov, teda vlastne smernica, ukazuje, že všetky členské štáty zaostávajú pri uvádzaní tejto smernice do praxi a jednoducho národné akčné plány niekde vôbec neexistujú a inde sú nedostatočné. Toto malo byť implementované v roku 2012 a máme rok 2017 Komisia napísala správu o implementácii smernice, kde sa hovorí, že komisia zváži postupy o porušení zmluv. Čo môžeme očakávať? Odštartuje sa takýto postup. Ďakujeme pani McIntyre. Máte slovo? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja dostávam listy od poľnohospodárov, mojich voličov a typický list povedal Som šokovaný, ako sa vedecké zistenia zneužívajú na politické falošné argumenty e, organizáciami, ktoré nie sú celkom férovo informujúce. Je čas konať. Glyfosát bol bezpečný 40 rokov a zostáva bezpečným. Stovky nezávislých štúdií dokázali, že glyfosát je bezpečný. Na začiatku tohto mesiaca sa objavila ďalšia nezávislá dlhotrvajúca štúdia z Národného inštitútu pre rakovinu, kde sa hovorí, že glyfosát nespôsobuje e, non-Hodgkin lymfóma. Mám problém s touto témou. Nemôžem pochopiť, ako povinné ciele by mohli byť e, kompatibilné ako slova, povinné a slova ciele. Pozná poľnohospodárov, ktoré, ktorí míňajú úplne minimum na chemikálie, takže ciele, ktoré by sme mali podporovať, by mali byť lepšie preskúmané a mali by sa používať lepš- lepšie poľnohospodárske opatrenia ako uchovávanie pôdy lepším spôsobom, zapracovávanie organickej hmoty do pôdy napríklad plodiny, ktoré rastú na povrchu a potom sa zapracujú do pôdy, to takisto zachytáva uhlík do pôdy a e, vyhýba sa tým e, vysušovaniu pôdy, vyparovaniu sa vody. Ďalej tu máme mechanické spôsoby kontrolovania škodcov, ale toto by zvýšilo CO2 a poškodilo by to e, život vtákov, ako sú napríklad škovranky, ktoré žijú v, v poliach. Čiže úplný zákaz by vyzeral rozumnejšie len vtedy, ak by to, čo sme sa čo sa snažíme dosiahnuť, bolo lepšia kvalita pôdy a lepšie postupy pri poľnohospodárstve. Ďakujeme pani Gerbrandy. Ďakujem veľmi pekne a na úvod poďakujem ľuďom, ktorí e, sa podujali na túto iniciatívu občanov to treba naozaj zdôrazniť. Dnes znova vidím, aký rozkol, aké emócie sú pri tejto rozprave. Na jednej strane zákaz eh, glyfosát by vraj mal znamenať koniec produkcie potravín vo svete a na druhej strane pokračovanie použitia je takisto koniec sveta. Obe strany vedia, že tomu tak nie je. Je tu viac rovnováhy. Čo však vieme je to, že narastajú problémy s obrovským využitím pesticídov a nehovorím len o glyfosáte. Obrovské použitie pesticídov všeobecne v našom pomospodárstve. 400 miliónov kilogramov pesticídov e, tak hovorila priesvitka. To je naozaj veľa. E, ak vidíme to e, nasýtenie polnospodárskej pôdy glyfosátom, ak vidíme štúdie o, o hmyze, e, tak sú naozaj e, alarmujúce. Pre mňa je jasné, že sme tu svetkami určitých hraníc, limitov trešieho systému. Dostatočne sme sa pozreli na e, kumulatívny efekt využitia pesticídov. Pozeráme sa na to oddelenie. Tu je otázka karcinogénosti, ale nepozeráme sa na ten kumulatívny efekt E, na biodiverzitu a, a všeobecne životné prostredie. A to je e, naša chyba. A moja otázka pánu komisárovi je, či by sme sa nemali na to pozrieť zo širšia, zo strany komisia EPSI. A v neposlednej miere, pani predsednička, asi sa všetci zhodneme, že polnospodárstvo po dobe chemikálií by prospelo všetkým. Takže otázka by nemala znieť, či zakázať glyfosát. Otázka by mala znieť, ako by sme čo najrychlejšie mali e, prejsť do obdobia po e, chemikáliách v Európe. To by bola nádherná výzva pre komisiu bez ohrozovania e, polnospodárskej výroby, ale profitujúc z obrovských prínosov pre verejné zdravie a životné prostredie. Možno, že komisia by sa tohoto mohla chytiť. Pán Linz, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vrátil by som sa k prednáške zo začiatku tohto panelu. Mne sa to javí tak, že sú tu veci veľmi zovšeobňubecňujúce. Je tu proste trošku tá tendencia popísať problém a hľadať si veľmi jednoduché odpovede. Povie sa tu o miznutí druhov a na záver sa povie, že intenzívne polospodárstvo je práve za toto zodpovedné moja prozba je tá, aby sme sa e, na túto výzvu pozerali podrobnejšie, aby sme videli to, že keď sa napríklad pozrieme e, na glyfosát, že samozrejme sa používa dlhodobo nielen v polnospodárstve, e, v našej krajine ho používa vo veľkej miere i železnica, aby sa upra- e, e, v čistote držali e, tie plochy okolo koleníc. Takisto sa to výrazne používa na verejných priestranstvách, ihriskách. Dokonca súkromne to používajú ľudia doma, bez toho, že by potrebovali nejaké vedecké dôkazy. Mali by sme tu určité oblasti, teda kde by sme sa mali e, e snažiť o zníženie napríklad e, na tých verejných priestranstvách a pri upravovaní e, plodín pred šatvou, teda zamerať sa na oblasti, kde by bol možný úplný zákaz. Napríklad u nás pred rokom sa vydalo o 100 miliónov eur menej na pesticídy než rok predtým, takže vidieť tu naozaj úsilie o redukciu Nemôžno tu paušálne hovoriť o celoeurópskych e, cieľoch e, znižovania. Teraz pán Demesmaker. Ďakujem veľmi pekne i za e, mňa by som chcel vám poďakovať za prítomnosť tu. Zdieľam obavy mnohých občanov, pokiaľ ide o masívne využitie pesticídov je to určite výzva znížiť tú, to množstvo a dlhodobo e, dokonca ukončiť používanie, alebo minimálne, e, aby sa používali pesticídy trvalo udržateľne. Bohužiaľ, stále sa ešte používajú neprimerane. Podporil som výhrady voči glyfosádu, ale chcem vám ukázať ten širší pohľad. Tu je oznámenie komisie z 10. oktobra o akčných plánoch členských krajín a o pokrokoch v trvalom používaní pesticídov. A to ukazuje, že ciele sme e, výrazne nedosiahli a máme pred sebou ešte veľa práce. Integrovaný e, boj proti škodcom sa používa ešte do veľkej miery a opatrenia členských krajín sú tu nie dostatočne konsekventné, pokiaľ ide o kvantitatívne ciele, pokiaľ ide o hodnoty pre meranie a v rôznych oblastiach. E, teraz sa tu žiada, aby tu boli záväzné európske čísla pre redukciu. Ak si toto čítam, tak by som bol za to v prvom rade, aby tie existujúce smernice sa v členských krajinách e, implementovali a aby to bolo prísnejšie e, monitorovanie nástroj pre integrovaný boj proti škodcom musí byť používané čo do najväčšej možnej miery. A teraz otázka, ako vy hodnotíte správu komisie o použití pesticídoch v Aké možnosti to vidíte pre maximálne využitie nástrojov? Čo si myslíte o nedávno zriadenej stránke komisie, web stránke a lepšom eh, distribuovaní informácií pre občanov. A následne chcem ešte povedať, že moja členská krajina Flámsko, že my od roku 2015 máme zákaz pesticídov pre verejné e, inštitúcie. My máme slogan bez nich je to zdravšie. E, e, takto musíme postupovať e, výraznejšie a častejšie. No a ešte ďalší bod, ktorý samozrejme súvisí s politikou e, E, poli, e, spolnohospodárskou politikou. Teraz e, je mikrofón vypnutý rečníkovi a nasleduje pán Marčelesi. Ďakujem pekne. Ďakujem e, za túto iniciatívu, za jej zvolanie. Milión 300 tisíc ľudí ju podpísalo, takže to je e, naozaj významné. A ešte by som chcel povedať e, niečo ďalšie. Naozaj tu nie je dostatočná transparencia zo strany európskych agentúr. Vyjadril sa k tomu aj Európsky súdny dvor. A dôležité je, že tu nie je dobrý prístup k dokumentom. Treba e, diskutovať o alternatívach. Alternatívy to znamená poľnohospodárstvo, ktoré je dobré pre zdravie, pre ľudí, pre biodiverzitu, pre pôdy pre zvieratá. Nejde tu o jeden jediný produkt, ide tu o model. Model, ktorý momentálne je škodlivý pre e, zamestnancov a celkovo pre ľudí potrebujeme od agroindustriálneho e, modelu sa e, pohnúť k agroekologickému modelu. Musíme pracovať pre prírodu a, a potrebujeme tu správne nasadzovanie prostriedkov, potrebujeme tu agroekológiu, e, vzdelávanie ľudí, výmenu, potrebujeme koherentnú politiku, aj pokiaľ ide o ochranu biodiverzity a e, boj proti klimatickým zmenám, ochranu pôdy. A preto, pán komisár, si myslím, že by sme mali mať e, pripravené nástroje aj pre spoločnú poľnohospodárskú e, politiku, napríklad pre prechodné e, obdobie sa treba sústrediť na politiku rozvoja vidieka a bolo by dobré, keby sme niečo takéto zo strany komisie počuli, niečo v prospech agroekonomického, agroekologického modelu, nie agropriemyselného. A ešte niečo e, iniciátorom, e, ako oni vidia tento globálny agroekologický e, model. Pán Jar, áno, myslím si, že treba spolu diskutovať, pretože keď vznikajú rozpory, treba to navzájom prediskutovávať. Nie je tu monokauzalita, neexistujú radikálne riešenia príroda uprednostňuje vždy riešenia v e, strede. Ak tu niekto žiada postchemické poľnohospodárstvo, mal by rozlišovať medzi anorganickou, organickou e, chémiou. Anorganická často simuluje organické procesy. Aj biologické poľnohospodárstvo e, využíva do určitej miery chémiu. ako e, napomocné látky pre rastliny sú chemické látky e, e, e, dobré, v poriadku. A pokiaľ ide o časovo obmedzené povolenie versus zákaz, e, za kým e, cieľom, teda ako, za akých okolností by bolo potom možné znovu túto, tento zákaz E, požiadať o jeho e, odboranie, čo by akceptovala táto občianská iniciatíva. No a tretia otázka pre e, organizáciu Nemali by ste byť vlastne zastancami genetických technológií, ktorí vlastne práve hovoria, že to, to pomôže odstrániť všetky látky na ochranu e, rastlín. A potom pokryť o úprimnosť, áno, VHO hovorí o potenciálnej, e, potenciálnom e, nebezpečenstve glyfosátu ale e, rovnako tak aj červené meso, aj e, e, dym pri, pri, pri spalovaní dreva takto pôsobí a podobne. E, takže, a pritom nikto nehovorí o ich úplnom zákaze. Ďakujem. Posledný rečník, pán Hojsling. Pán Jar, genetická, genetická technológie vedú k viac chemie, to vidíme E, v Južnej a Severnej Amerike, kde je vyššia e, miera uplatňovania glyfosátu, takže to naozaj nie je alternatíva. A prosím tých, ktorí sa e, tu zasadzujú za glyfosát a požadujú ho, prosím, buďte úprimní. Glyfosát, keď diskutujete s farmármi, povedia úprimne, konvenčné, do, sp, sp, vlastne im ušetria peniaze, Takže nehovorte, že glyfozát e, už nie je odmysliteľný z poľnohospodárstva. A zrazu e, už sa nemá ani e, orať, už je aj orba neekologická. Takže sa tu naozaj miešajú všelijaké zvláštne argumenty s glyfosátom. vraj teda väčšina e, používania chémie vôbec e, je neúčinné v poľnohospodárstve. Takže ako teraz e, dosiahnuť naozaj nejaké dôveryhodné zníženie? Ja nechápem komisiu, že vo svojom návrhu nejako neohraničuje používanie glyfosátu. Glyfosát je predsa nahraditeľný motornými metodami poľnohospodárstva a ekologického poľnohospodárstva. E, tu je veľa alternatív, e, napríklad striedanie plodín, čo sa dnes bežne už e, v modernom poľnohospodárstve nedeje. A pokiaľ ide o hrozbu straty biodiverzity, 80 hmyzu zaniklo, takže prosím vás, ako môžete povedať, že to nie je spôsobené poľnohospodárstvom? Samozrejme, že to je spôsobené poľnohospodárstvom, treba o tom vážne diskutovať. A potom otázka pre komisiu a možno aj pre občianskú iniciatívu. Komisia a Európa sa vlastne necháva vydierať. E, komisia nám e, tu e, hovorí o hororových scenároch, že im hrozia hrozia žaloby. My sme slobodní, my nechceme určitú tému chémie na našich poliach a nenechávajme sa vydierať chemickým priemyslom. This concludes uh, the list of uh, speakers. A uh, to uzatvára uh, zoznam uh, rečníkov uh, v, uh, zo strany Európskeho parlamentu a teraz má slovo občianská iniciatíva, aby zareagovala na tieto podnety. Yes. Um... Pán Lizima, pani Lizimachu. Je veľmi eh, smutné vidieť, že členské štáty eh, neberú vážne eh, smernicu o trvodržateľnom používaní, preto žiadame o ciele záväzne v EÚ iba 5 členských štátov si stanovili merateľné e, ciele na dosiahnutie tohto cieľa. My chceme, aby sa to e, udialo v 28 členských štátoch a myslíme si, že Európska komisia v tomto môže zohrávať úlohu. Ako už e, spomenuli, e, európsky poslanci, my samozrejme e, podporujeme 100% agroekológiu. Nie všetci farmári, to chápeme, nemôžu zrazu prejsť k ekologickému poľnohospodárstvu, ale vieme, že sú iné nástroje, ako im pomôcť v e, tomto prechode. Nehovoríme o zázrakoch, to je možné, ale musíme integrovať veľa techník, metód na to, aby e, sa to udialo. A tiež je na to potrebná aj ochota farmárov a politikov. To je rozhodnutie, ktoré budeme musieť skôr či neskôr prijať buď dnes, alebo keď eh, naše ekosystémy budú ešte ohrozenejšie než teraz. Ja som neprezentovala všetky údaje, ktoré máme o environmentálnej degradácii spôsobenej pesticídmi. Štúdia o nemeckých eh, lesoch spomína intenzívne poľnohospodárstvo a používanie pesticídov spolu s klimatickými zmenami. Sú tu naozaj e, merateľné rezidua pesticídov vo vode. Hodnoty sú 85 až 91 e, e, teda toxicity zo strany pesticídov. A Odhaduje sa, že koncentrácia v akvatických ekosystémoch e, je podcenená, nie je správna, že podceňujeme toxicitu, ktorú spôsobujeme v životnom prostredí. A toto e, e, je len jedna smernica. Potom máme aj smernicu o pitnej vode, o vodách. Je tu európska legislatíva, musíme ju iba implementovať a zabezpečiť, aby tieto opatrenia sa naozaj prijali na ochranu eh, životného prostredia. My sme eh, diskutovali s farmármi, aby sme zistili, či môžu eh, fungovať bez glyfosátu. A stretli sme mnohých, ktorí glyfosát nepoužívajú. Eh, chápem, že to môže byť zložité, pretože títo farmári používajú mnoho alternatívnych metód, rôzne plodiny. V, začali takto, v niektorých prípadoch eh, eh, urobili, vlastne, vlastne prešli k inej metóde, bolo to ťažké pre nich, ale funguje to, takže je možné, aby tak učinili aj ostatní. Možno ak máte 2000 hektárov pšenice, chápem, že to nie je možné, ale ak máte tisíc e, hektárov, 5-6 e, e, plodín a používate rôzne metódy, striedate plodiny, je to možné. Môžete používať tiež technológie. Ale nevidím budúcnosť farmárstva bezpečnú, ak sa e, vlastne polia budú iba posývať pesticidmi. Viem, že máme lepšie technológie, môžeme využívať GPS, môžeme monitorovať e, e, choroby, vlhkosť, e, vidíme, kedy, kde vzniká nejaké ochorenie, môžeme s ním spolupracovať, nemusíme takto zaťažovať životné prostredie. Bolo by to aj lacnejšie. Prinesie to viac zamestnania, väčší výskum a možno budeme v budúcnosti žiť bez pesticídov. some of my notes. Uh, from the sustainable use pokiaľ ide o uh, uh, trvalo uh, udržateľné používanie pesticídov a príslušnú smernicu, prečo členské štáty neimplementujú toto vo vzťahu na akvatické ekosystémy. Prečo keď sa pozrieme na údaje za pesticídy z vod, vidíme tu ešte stále vysoké úrovne pesticídov vo vodách. V niektorých krajinách sa stanovili e, určité e, hraničné hodnoty v iných e, nie. Ako sa zabezpečí, či sa tam dodržiavajú ciele, či sa dodržiava smernica? Keď hovoríme o redukčných cieľoch, napríklad Francúzsko povedal, že 25 zniženia pesticídov chce zabezpečiť do roku 2000. 20. Prečo e, iné krajiny nepostupujú podobne? Prečo to nepodporujeme? Jediný úspešný príbeh tejto smernice tým bolo, že sa e, e, prestalo poprašovať letecký Môžeme to označiť za úspech, že to už nemáme takéto postrekovanie pesticídmi z lietadiel. A čo e, s ostatnými e, princípmi tejto e, smernice? Ako tie zrealizujeme? treba zabezpečiť ďalší tlak, alebo si myslí komisár, že to pôjde aj bez neho. V roku 2018 23 členských štátov E, e, ešte nebude mať e, stanovené ciele. Možno by sme mali stanoviť prísnejšie ciele a lepšie popisovať dobré príklady v tejto oblasti. Obávam sa, že väčšina otázok bola pre vás, pán komisár. Dobre, ďakujem pekne. E, slovo teda odovzdávam komisii pani Paula e, Kolombo. Five minutes. Thank you, Madam Chair. Yes, uh, um, as indeed already uh, mentioned... Ďakujem, pani predsedajúca. Ako to už niekoľko organizátorov spomenulo, Smernica o pesticídoch je veľmi dôležitým zásadným nástrojom, aby sa znížilo riziko pesticídov pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tento nástroj je v rukách členských štátov. Členské štáty od smernice žiadajú, v smernici žiadajú, aby členské štáty vytvorili akčné plány a aby vysvetlili, ako mienia E, urobiť opatrenia, vrátanie kvantitatívnych cieľov, merania tabuliek, aby sa znížilo riziko používania pesticidov. Vieme, že komisia nedávno prijala správu, správu, ktorá nie je, a to treba zdôrazniť, vychádzajúca len z analýz 28 národných akčných plánov, ale vychádza aj z nášho auditu. Poskytuje teda veľmi dobrý, e, všezahrňajúci obraz toho, čo sa deje v členských štátoch EÚ. Komplexný obraz. A to treba zdôrazniť. Nie je tajomstvom, že komisia nie je mimoriadne spokojná s výsledkami, ktoré sa dosiahli v členských štátoch EÚ. Veríme, že zatiaľ to boli premarnené príležitosti. Hovoríme to aj v správe. A hovoríme to individuálne v každom členskom štáte, kde sme boli, vysvetľujeme im, čo im ešte chýba v národných akčných plánoch a čo očakávame, že v budúcnosti vypracujú, dopracujú v akčných plánoch, tak aby to bolo pripravené na rok 2018. Sú dve hlavné veci, v ktorých veríme, že členské štáty si neodviedli tú prácu najlepšie. Takmer všade chýbajú ciele pre zníženie rizika používania pesticídov. 5 dobrých príkladov e, existuje, teda to je veľmi obmedzený počet členských štátov EÚ a videli sme, že organizátor iniciatívy napríklad vo Francúzsku zapracovali ciele redukcie používania pesticidov. A prečo nie? Aj ostatní. Takisto Dánsko. Dánsko začalo s takýmito cieľmi a čoskoro si uvedomili, že sa dá tento postup ešte vylepšiť. Hovoriť o objemoch nestačí na demonstrovanie zníženia rizika a práve preto v iných členských štátoch sa rozhodli prikloniť k iným typom cieľov. Ďalšie veci, kedy komisia nebola až taká spokojná s tým, čo robili členské štáty, je integrované e, riadenie proti škodcom. Je to milník, ktorým prejdeme k trvanlivému a dlhodobo udržateľnému poľnohospodárstvu, ale sa tento nástroj proti škodcom e, nevyužíva členskými štátmi nekontroluje sa na úrovni jednotlivých eh, poľnohospodárov, či používajú eh, ten najlepší možný manažment pri boja, boji proti škodcom. Členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilia v, tejto, v tomto smere. Eh, ďalšie poznámky, ktoré boli namierené na komisiu, ako komisia mieni zlepšiť presadzovanie práva v praxi, implementovanie smernice členskými štátmi. Ja musím povedať, že musíme vyhodnotiť národné akčné plány najprv a potom uvidíme, či tie nedostatky, ktoré sme identifikovali, je možné e, preklenúť a hm, vypracovať niečo lepšie a potom bude nasledovať aktivita monitorovania. V roku 2018 sme naplánovali sériu auditov, aby sme skontrolovali, či členské štáty plnia, čo sa dohodlo pri implementácii tejto smernice. Takisto povzbudzujeme členské štáty EÚ, aby si vymieniali tú najlepšiu dosiahnutú prax, osvedčenú prax medzi sebou. Máme tu platformy, web stránky, kde sú informácie o tom, čo robia členské štáty a táto výmena osvedčených praktík stade môže prebiehať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Jedna minúta, jedna veta. Nech sa páči reakcia. Yes. Um, I also remember that Pamätám sa, že členské štáty musia aj kontrolovať ďalšie veci. Poľnohospodári sami si musia odkontrolovať, či napríklad ich postrekovače striekajú viac alebo menej objemu e, pesticidov. Neviem, či sa to takto dá uplatňovať smernica v praxi. A čo sa týka monitorovania a údajov, údaje o toxicite pre životné prostredie E, niektoré dáta existujú, ale potrebujeme viac údajov. Viac údajov o tom, aké e, pôsobenie týchto pesticídov na životné prostredie je. 45 európskej pôdy v sebe obsahuje glyfosát. Koľko ďalších pesticídov obsahuje pôda, vieme? Koľko pesticídov je vo vode? Koľko ich je v jazerách? V parkoch? Potrebujeme monitorovacie údaje nielen pre poľnohospodárstvo, ale aj pre tieto verejné oblasti. Ďakujem. Ďakujem vám a teraz prichádzame k záveru tretieho kola. Záverečné vyjadrenia. Nech sa páči, pán komisár. Mnoho tu už odznelo. Máte slovo ale smernica patrí komisii, takže Tešíme sa, že si od vás vypočujeme. Áno, komisia treba, aby počúvala vás, lebo toto je veľmi dôležité pochopiť e, celú panorámu, celý obraz. Vypočul som si rôzne otázky s veľkým záujmom a pozorne. V priebehu tejto diskusie o iniciatíve európskych občanov e, pri použití glyfosátu a pesticidov všeobecne ľudia sa pýtajú, či systém schvaľovania pesticídov je transparentný, aké štúdie sa používajú, ako sa hodnotí riziko rôznych pesticídov. A takisto sa obávajú, ako sa kontroluje to, čo robia pesticídy, aké, ako pôsobia, aké majú účinky. Mali by sme sa snažiť pochopiť aj emócie, ktoré sa tu prejavujú. Tu v tejto miestnosti komisia si e, vypočula všetkých, čo sa pýtali a pokúša sa odpovedať e, na všetky legitímne obavy. Dnešná rozpráva dala komisii mnoho námetov na premyšľanie e, zo všetkých strán, od všetkých účastníkov boli veľmi hodnotné tieto námety. A dovolte mi zopakovať moju pevnú vieru, že konštruktívne zaangažovanie sa a lepšie porozumenie veci bude dôležitým prístavkom k lepšej definícii budúcich politík, poľnohospodárskej politiky a ďalších vecí, ktoré sú na stole. Komisia si premyslí všetky tie relevantné veci, ktoré tu odzneli, berú do úvahy to, čo ste povedali, A reakcia organizátorom tejto iniciatívy ECI komisia oznámi, oznámi písomne svoje závery. Dnes môžem iba veľmi obmedzene sa vyjadriť čiastkovo na všetky, lebo je tu veľa otázok neuzavretých vecí. A okrem toho je priskoro na záverečné vyhodnotenie. Záverečné vyhodnotenie príde zo strany komisie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme vám, pán komisár. Slovo má pán Kristof Bauc, zástupca výboru. Takisto záverečné poznámky. Máte 5 minút. Ďakujem. Našu iniciatívu občanov cesty a to ukázali prieskumy, ktoré sme tu prezentovali. Ukázali, že väčšina občanov, sú za požiadavkou našej občianskej iniciatívy glyfosát e, zakázať, nám, nás občanov na jednej strane spája e, ju veľké obavy, e, spojené s, tou, s tým podozrením, že tu potvrdila i VHO, že glyfosát môže spôsobiť rakovinu. Máme obavy, do akej miery môže poškodiť e, e, mikroorganizmy v tráviacom trakte, v pôde. A máme tiež obavy, že glyfosát sa je jedným e, z vinníkov podpisujúcich sa na vymieraní hmyzu, 76-percentný pokles biomasy populácie eh, lietajúceho hmyzu v Nemecku. A to sa eh, meralo v chránených oblastiach, kde eh, dopad poľnohospodárstva nie je taký silný. Obávame sa, že v ďalších oblastiach je táto, toto číslo ešte dramatickejšie. My ako európsky občania máme obavy, sme však aj nahnevaní E, aký výrazný vplyv e, vykonávalo Monsanto na e, proces evaluácií. Proces, ktorý sa udial za posledné mesiace, či už išlo o EFSU, či ďalšie nemecké orgány pre posudzovanie rizík. Už obavy máme práve po tom, čo vyšlo na svetlo, čo sa dialo v zákulisí. Trošku to pripomína tabakovú lobby, ktorá postupovala podobne. Monsanto Papers dokazujú celkom jasne, že koncern Monsanto e, rizika vedome zastieralo, že e, mnohé štúdie označil za irrelevantné a že čiastočne sa vydali štúdie, ktoré boli podpísané známymi vedcami bez toho, že by títo vedci vlastne boli za, e, v pozadí týchto štúdií Pán Burše tu hovoril o analýze plagiátov, ktoré jasne ukazujú u Spolkového inštitútu e, e, nemeckého rizika. Celé pasáže sa vykopírovali z posudku Monsanta. A teraz sme e, svetkami hrozie Monsantu, žiad, žiad, ktorý žiada o náhradu škôd, tlak smerom na komisiu. Aj to vedie k obavám občanov. Sme rozhnevaní, e, máme obavy, e, čo nás spája je to, že presvedčení sme, že sme presvedčení Európania, nie euroskeptici, sme mnohí ľudia, ktorí to podpísali, ktorí sú za e, európskymi inštitúciami. Pre, nich je, pre nás je jasné, že konať môžeme len spoločne, keď ide o ochranu zdravia, problémy životného prostredia a to samozrejme ehm, vedie k tomu, že i riešenia musia byť cezhraničné. A práve títo ľudia sa teda s nádejou upierajú svoje pohľady tieto dní na Brusel. Čo urobí Európsky parlament, akú pozíciu zaujíma. Mnohí sa tešili na hlas, e, z hlasovania, ktoré sa uskutočnilo, pokiaľ ide o e, vyradenie po 5 rokoch. My ale nechceme po 5 rokoch, my chceme naozaj zákaz, ale je to dobrý e, krok, ktorý rozhodol parlament napäto očakávame tiež, ako sa rozhodne komisia. Pán Andrukaitis, v júli minulého roku ste povedali, že bez kvalifikovanej väčšiny členských krajín nechcete opatovane pripustiť glyfosát. Táto kvalifikovaná väčšina momentálne chýba. Preto dúfame, že sa necháte zastrašiť e, e, žalobami o náhradu škôd Monsanto a že keď vznikne táto väčšina, nepridelíte do, e, autorizáciu pre glyfosát do 15. decembra, kým sa to nerozhodne. Ten glyfosát je i symbolický symbol preto, do akej miery tie obavy starosti občanov EÚ sú brané vážne inštitúciami EÚ a myslím si, že zákazom glyfosátu sa bude spájať reforma toho autorizačného postupu týkajúceho sa pesticídov a po tretie potom strednodobé odstúpenie od použitia e, pesticídov v polnohospodárstve, že sa použijú alternatívy. Je tu potom príležitosť získať srdcia a občanov EÚ, bolo by naozaj nešťastné úsudové, keby Európa túto šancu nevyužila. Veríme, že v týchto posledných dňoch, týždňoch, vzhľadom tú symboliku i skutočnosti, sa vysloví zákaz glyfosátu. Ďakujem vám pekne. Už len jednu vetičku. Pán Balc, prepáčte, ale spomenuli ste, že komisia by sme e, mali vzdorovať Monsantu. Ja nie som e, nie som človekom, ktorý by podlovol, sa podvolil e, tlaku niekoho. Bol som proti totalitnému režimu Sovietskeho zväzu, zatklo ma KGB a Monsanto je oveľa slabší aktor, ktorý by mohol na mňa tlačiť. Môj sľub bol, bol, nepotvrdí to bez kvalifikované väčšiny. O ňu sa usilujem, ale tiež viem, a vy to viete ako Európan, že právny štát a vládnutie zákonom, zákony sú e, záväzné a ja budem naozaj brániť e, právny štát a vládne zákony. To je všetko. Kolegovia, vážení hostia, ďakujem vám všetkým za účasť na tomto vypočutí. Osobitne pán komisár, Dúkajte sa vy členom výboru občanov, členom Európskej eh, komisie. Ďalší krok, ako bol povedal pán komisár, komisia bude formálne reagovať na iniciatívu začiatkom januára Parlament bude naďalej monitorovať situáciu, keďže máme záujem a ochotu v tej oblasti konať. Takže, majúc toto na pamäti, je dôležité, aby občania e, dôverovali procesu schvalovania rizik, posudzovania rizik v EÚ. Keď ide o výrobky, akým je glyfosát, parlament naďalej bude tému sledovať. A ja vám teda ďakujem za účasť. Pekný večer.